Dear colleagues, we can start. Kolego, kolegovia, začneme stretnutie. Prvý bod programu je prijatie programu. Sú nejaké námietky? Ak nie, tak môže byť schválená, schválený program bez zmien. Oznámenia predsedajúceho tlmočenie je dostupné v 20 jazykoch a elektronické dokumenty môžete sprístupniť si prostredníctvom aplikácie e-meeting. E, vysielame na internet naživo výsledky trialógu o in vitro diagnostických e, prístrojoch. Tieto zasadnutia, bolo ich 7. 16. marca napríklad bol ďalš, bolo ďalšie zasahnutie zasadnutie. Holandské predsedníctvo vznieslo niekoľko politických e, pripomienok a nedávny kompromis zo strany rady bol prijatý aj cez Koreper. To prešlo 9. marca. Hovorilo sa tam o kontrole vysokorizikových e, prístrojov in vitro, ďalej záležitostiami okolo plodnosti a pomôcok a IBD prístrojov. To bolo tiež na programe. Čo sa týka periodickej správy o bezpečnosti, klasifikácia 19 a 21 a hovorilo sa tam aj o e, príslušných štátnych orgánoch, ktoré sú do tohto zainteresované a v, na začiatku apríla budú ďalšie zasadnutia. Hovorili sme aj o genetických záležitostiach. Rada ešte neoznámila svoje stanovisko k, tomto bod, k tomuto bodu. Ďalší bod. Výmena názorov s Európskou komisiou o transhraničnom hodnotení environment, environmentálneho dopadu. Už sme o tejto téme hovorili po našej petícii. Helmut Wolfram hovoril o nemeckej oblasti pohraničnej a po diskusiách sme sa rozhodli zorganizovať výmenu názorov s komisiou a preto dám okamžite slovo komisii, ktorá nás uvedie do témy. Slovo má pán Kuemzis z DG Environment z Riediteľstva pre životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni. Rád by som sa s vami podelil o niekoľko diapozitívov, kde budem hovoriť o EIA, to je hodnotenie environmentálneho dopadu v kontexte príhraničných, cezhraničných oblastí. Tu nám máme na diapozitíve prehľad na ľavej strane máme smernicu z roku 2011, číslo 92, je to smernica EIA. Na pravej strane máme dohovor o EIA, ktorý bol ratifikovaný všetkými členskými štátmi EÚ a úniou samotnou. Smernica EIA článok 7, tam sa hovorí o cezhraničných účinkoch a o postupe, ktorý, podľa ktorého treba postupovať, ak takéto vzniknú. Ako viete, smernica má dve prílohy. Príloha 1, kedy je povinné vykonať hodnotenie environmentálneho dopadu v závislosti od dôležitosti projektov, ktoré, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a príloha 2, kde sa hovorí o hodnotení dopadu na životné prostredie, ktoré je dobrovoľné. A tieto projekty nemajú až takú dôležitosť z hľadiska dopadu na životné prostredie a veľmi často je potrebný postup screeningu. Dohovor o EIA, ktorý vstúpil do platnosti v roku 1997, my sme stranou tohto dohovoru spolu so všetkými členskými štátmi EÚ a príloha 1, ktorá je podobná prílohe z smernice, sa týka zoznamu aktivít. Je to proces, ktorý má medzivládny charakter a podľa toho, tohto procesuálneho postupu treba sa zariadiť. Smernica 52 z roku 2014 bola novelizovaná smernicou Smernica z roku 2011 bola novelizovaná smernicou z roku 2014 číslo 52 a potom vstúpila do platnosti. Už teraz je v platnosti. Článok 7 súčasnej smernice EIA bol novelizovaný v takom zmysle, že existuje spoločná platforma, spoločná organizácia, ktorá má zastrešovať koordinačný postup v prípade, že sa posudzujú také aktivity, ktoré majú cezhraničné účinky, efekty. A potom sa vyžaduje pripomienkový konzultačný proces, ktorý treba, aby spolu členské štáty zorganizovali dva členské štáty alebo tri podľa toho, na koľko štátov tento dopad dopadne. A je tu spoločné, spoločná organizácia, ktorá koordinuje tento proces. V rámci tejto novelizovanej novej smernice 52 z roku 2014 je dôležité e, zefektívniť tieto postupy. To znamená, že najlepšie bude zorganizovať, keď sa všetko bude robiť na jednej platforme, tak povediac pod jednou strechou, systémom One Stop Shop, napríklad habitaty, voda, všetky smernice, koordinovanie sa budú aplikovať v tomto hodnotení dopadu na životné prostredie v rámci procesu, ktorý ich kompiluje do jedného posudzovania. Dôležitosť procesu posudzovania dopadu na životné prostredie je politický, je tu sociálna spoločenská zodpovednosť a akceptancia projektov, ktoré súvisia s touto smernicou a je to nástroj, ktorý poskytuje aj prístup k informáciám o životnom prostredí a k verejným konzultáciám, k participácii a preto e, sociál, spoločnosť môže akceptovať dôležité projekty po takomto pripomienkovom konaní. Máme tu cieľ trvalo udržateľného rozvoja a preto verejná participácia a informácie o životnom prostredí sú dôležitou súčasťou celého procesu. Súd, Súdny dvor Európskej únie interpretoval už niekoľko prípadov, čiže máme tu e, istú judikatúru, na ktorú je možné sa obracať. Národné súdne dvory takisto sú zapojené do systému medzinárodného práva a majú v ňom svoje úlohy. Cezhraničné projekty, pri ktorom pri sa vyžaduje hodnotenie dopadu na životné prostredie. Tu máme situáciu, kedy máme pôvodnú stranu PO, to je strana, kde sa vykonáva projekt alebo aktivita, užíva sa tu označenie PO, a potom strany, ktoré sú zasiahnuté týmito procesmi, to znamená, sú to členské štáty EÚ, na ktoré dopadajú dôsledky tohto projektu. E, tieto strany sa nazývajú AP. Projekty, ktoré možno e, pravdepodobne budú mať negatívny dopad cezhraničný, hraničný, môžu byť také, kde majú viac ako jednu PO a viac ako jednu AP. Tento projekt, ak takto to dopadne, že je viacero PO alebo viacero AP, sa nazýva cezhraničný projekt vo veľkej mierke, veľkej mierky. Ďalej tu môžu byť aj tretie krajiny, ktoré ratifikovali tento dohovor. Môžu byť napríklad projekty, ktoré vytvorili také štáty, ktoré nie sú stranami dohovoru, ale strany dohovoru príslušného sú ovplyvnené týmito aktivitami. Vtedy napríklad Nord Stream 1 1 bol taký prípad, keď Rusko bolo s PO, tou pôvodnou stranou, ktorá robila projekt, ale ona nepodpísala dohovor ESPO, lenže dopady projektu Ruska boli citené aj e, štátmi, ktoré podpísali tento dohovor Európska komisia nevykonáva hodnotenie dopadu na životné prostredie. My nie sme ani PO, ani AP. Nie, ani, a to je dôležitý bod, ktorý treba vziať do úvahy. Naše vlastné členské štáty môžu byť označené ako PO alebo ako AP, buď pôvodcami alebo postihnutými projekty, takýmito projektami. Je to v súlade s rozdelením kompetencií medzi úniou ako takou a členskými štátmi jednotlivými. Samozrejme však máme, máme právomoc, sme komisia strážkyňou zmluv a máme aj povinnosť kontrolovať, mať pod kontrolou aplikácie Európskeho AKI a okrem iného aj túto smernicu a dohovor ESPO, ktoré sú súčasťou AKI Európskej únie. Sú tu nie, je to niekoľko myšlienok a riešení súvisiacich s touto legislatívou. Všetky strany, ktoré sa zúčastňujú na cezhraničných projektoch, musia byť v súlade s právom. Všade, kde majú právomoci, musia tieto strany zabezpečiť, že sú v súlade s Európskym unijným aký je treba zabezpečiť konštruktívnu komunikáciu medzi stranami transhraničných projektov. Mm, máme dokumenty s usmerneniami, sú aj bilaterálne a multilaterálne dohody v rámci dohovoru ESPO, ktoré majú uľahčovať komunikačné e, kanály. Vidíme tu pred sebou brožúrky s usmerneniami. Jedna sa týka dopadu e, na životné prostredie pre projekty veľkej mierky, cezhraničné projekty, tu, to je na ľavej strane diapozitívu, a na druhej strane zefektívňovanie postupov dopadu na životné prostredie pre PCI, to znamená projekty spoločného záujmu, to je zase na pravej strane a dolu máte aj link. Toto sú diapozitívy, s ktorými by sme radi sa o vás podelili. Na úvod a teraz sme k vašej dispozícii, pán predseda, ak sú možné otázky, alebo ak poslankyne a poslanci majú otázky, ktoré by nám chceli položiť. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem, hovorí predseda. Pán Jar, nech sa páči, rozpráva začína. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne aj komisii. Už na úvod, predseda na začiatku povedal, že dnešná debata e, vyplýva za petície Takže ďakujem veľmi pekne komisii. Ja by som to povedal nasledovne, keď zistíme, že máme zámer s cezhraničnými dopadmi, eh, tak sa zdá, že na to existuje postup. To je správne. Otázka aj petícii sa objavila už predtým. Kto stanovuje, že tento zámer bude mať cezhraničný, cezhraničné dopady? No, stalo sa nasledovné. Eh, čiže chceli eh, čo zriadenia nemeckej hranici, no oni si stanovili, že tento projekt nemá žiadne dopady na nemeckú stranu. No a tým členský štát povedal, že e, keď projekt nemá žiadne dopady, e, tak nemusíme informovať aj e, susedov. A zdá sa mi, že to je nedostatok. Takže ja sa chcem komisie spýtať, kto stanovuje kedy nejaký zámer má, cez hraničné dopady, či to znamená od vzdialenosti, od hranice, od stavebného zámeru alebo od čoho ja poviem hneď ja, osobný názor, je neprístupné, aby developer sám stanovil, že ja stanovujem, že môj stavebný projekt nemá žiadne dopady na susedov. To v súkromnej oblasti by bolo nepriateľné, nepredstaviteľné, um, pretože ak v súkromnej oblasti, v súkromnej sfére chceme niečo postaviť, musíme aj suseda informovať minimálne. Takže ak to má dopady cezhraničné existuje jasný postup, ale otázka e, má význam ešte predtým, a to bol obsah petície. Češi povedali, je mi ľúto, môj stavebný projekt vás nevyrušuje a preto to nespadá do cezhraničnej vlasti. Takže kto stanovuje, kedy majú projekty cezhraničné dopady? a kedy nie. Ďakujem pekne. Mm. Pierik, ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa k tomu nechcela vyjadriť, ale a práve som e, počula jednu vec. Ide o smernicu o habitáte v štáctva, ako to súvisí. E, krajiny e, sú čoraz silnejšie zasiahnuté. Ja som uvedla príklad, ja som z Holandska a je tam isté veci v Holandsku, ktoré e, sa chránia rašelinu, ktorá sa chráni v Holandsku eh, do takej miery, eh, že museli byť vyplastnené aj eh, družstva. Takže ako postupovať, aby všetci mali rovnaké pravidlá? Čiže možno by sme mali si stanoviť pravidlá a dopredu sa lepšie dohodnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne. A ja ďakujem za zaradenie tohto bodu do dnešného programu. Ja si myslím, že aplikácia EA, smernice EA, je vo všeobecnosti veľkým problémom. Ja by som chcel len uistiť, že v Českej republike sa táto smernica implementovala pomerne neskoro, dokonca eh, sa Európska komisia vyhrážala. Je to už v poriadku. Áno, nech sa páči. Takže rada by som upozornila na to, že implementácia tejto smernice v Českej republike v implementácii zazneli výhrážky zastavenia financovania európskych projektov. My sme sa s tým nejakým spôsobom popasovali ako českí zákonodarci. A ja myslím, že naša smernica EIA, alebo náš zákon, ktorý nadvezuje na smernicu, je jeden z najtvrdších, ktoré máme, ktoré vôbec platia v Európskej únii. A teraz myslím voči stavebníkom a rozhodne s tým, že ten dopad na verejnosť je skutočne široký, až niekedy sa stretávame s tým, že investori hovoria, že napríklad pôjdu investovať do Nemecka, pretože odmietajú, respektíve v Nemecku sú schopní podľa e, zákonov získať povolenie e, v priebehu troch mesiacov a u nás e, za 3, 5 alebo 10 rokov. A ja som sa skôr chcela spýtať, keďže tu máme dnes komisiu, či by nestalo za to, aby sa tieto veci už konečne zjednotili v celej EÚ, aby komisia každému členskému štátu nekladla svoje požiadavky, alebo každému členskému štátu nekladla iné požiadavky na to, čo v daných implementovaných zákonoch má byť zapísané, ako sa má postupovať. Pretože podľa môjho názoru skutočne prichádza k tomu, že v tejto veci si nie sme rovní a komisia si nedovolí voči veľkým, ale dovoluje si voči malým. A ja si myslím, že to je chybné, pretože ten zmysel tej smernice nám je všetkým jasný, ale aplikácia a implementácia v národných štátoch je podľa mňa veľký problém, ktorý potom spôsobuje nielen to, o čom tu dnes budeme hovoriť, ten problém, ktorý sa týka tej petície, kedy Nemecko sa stiažuje, alebo nemeckí občania sa stiažujú na Českú republiku, ale samozrejme to spôsobuje oveľa viac problémov aj v rámci jednotlivých členských štátov, e, pretože sa nedokážeme dobrať výsledkom procesu hodnotenia dopadu tých stavieb, tak ako to dnes poznáme. Takže som sa chcela spýtať, či komisia pripravuje nejakú revíziu tej smernici, alebo či by nebolo vhodné, aby konečne členské štáty si konečne boli v tejto veci rovné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ak niekto iný si neželá položiť otázku komisii, tak by sme komisiu požiadali o odpoveď. Ďakujem pekne, predseda, ja sa budem snažiť všeobecne zodpovedať. Ďakujem pekne za vaše otázky. Kto stanovuje, či projekt má cezhraničné dopady? Existuje proces, v rámci ktorého developer musí vypracovať environmentálnu správu s netechnickým zhrnutím, ktoré, kde sa zhodnotia všetky možné dopady projektu. No a samozrejme veľmi často tejto environmentálnej, tejto environmentálnej správe predchádza skúmanie rozsahov, kde eh, developer môže požiadať eh, zodpovedný orgán o stanovenie rozsahu a úroveň detailu E, údajov, ktoré musia byť zhromaždené a byť súčasťou environmentálnej správy. A preto nástroj na preukázanie toho, že e, sa môže objaviť cezhraničný dopad, je environmentálna správa, ale veľmi často sa uskutoční stanovenie rozsahu a sa stáva v prípade komplexných projektov, kde developeri boli ochránení, žiadajú kompetentnú kompetentný orgán, aby vydali príslušný dokument. A veľmi často v tom eh, dokumente príslušné orgány, kompetentné orgány povedia, že tam bude cezhraničný dopad kvôli špecificite eh, tohto projektu, ak napríklad eh, hovoríme o projekte, ktorý prekračuje hranice dvoch členských štátov, ropovod, plynovod alebo projekt, ktorý je veľmi blízko hranici členského štátu, ktorý môže mať jasne dopady na iné úroveň detailov informácií je obsiahnutá v environmentálnej správe, ktorá bude pravdepodobne definovať aj cezhraničné dopady a okrem toho environmentálna správa lieha verejnej konzultácii a stanovisku environmentálnych úradov, čo môžu byť orgány rôzne od zodpovedného, zodpovedného orgánu a môžu stanoviť dopady cezhraničné, ktoré bude treba tiež zhodnocovať. Toto je proces. No a keď členský štát v tomto procese bude mať pocit, že budú sa objavať cezhraničné dopady, tak musia notifikovať a informovať o tejto uh, skutočnosti príslušné krajiny, väčšinou to je teda susedná krajina, ale keď postihnutá krajina má pocit, že projekt, ktorý sa realizuje v inom susednom členskom štáte, e, ktorom postup naznačil, že to nebude mať cezhraničné dopady, tak e, príslušná krajina, postihnutá krajina môže povedať, že má a vyjadriť sa, že e, myslí, že cezhraničné efekty sa objavia, vyskytnú, môžu požiadať o notifikáciu a preto sa vykoná environmentálna štúdia, vrátanie verejného stanoviska o, alebo teda pre postihnutú krajinu no a nová smernica predpokladá, že konzultácie o cezhraničnom účinku medzi krajinou pôvodov a príslušnou krajinou môže zorganizovať príslušným zodpovedným orgánom, ktorý môže byť vytvorený ad hoc a existujú teda záruky pre cezhraničný efekt, aby bol zohľadnený, ak nebude identifikovaný v krajine pôvodu, môže byť identifikovaný postihnutou krajinou a preto postup podľa článku 7 sa v takýchto situáciách môže uplatniť. Ďalej, čo sa týka poslankyne z Českej republiky a jej pripomienok, tak smernica nemusí byť transponovaná maximálnym spôsobom. Komisia kontroluje, aby ustanovenia smernice boli korektne transponované. Ak členský štát chce zavádzať prísnejšie ustanovenia, tak to môžu urobiť, ale my toho členských štátov nežiadame a samozrejme, čo sa týka kontroly konformity, tak kontrolujeme transpozíciu zmenice, ktorá musí byť transponovaná. Objavili sa problémy s transpozíciou Českej republike. Ak by sa objavila, tak, objavili, tak ja by som nechcel sa k tomu viacej eh, hlasovať, alebo teda vyjadrovať. Toto je tiež podmienka súčasného programovacieho obdobia, čo sa týka spolufinancovania EÚ, e smernica, ktorá má dopady na akékoľvek projekty spolufinancované z EÚ. Nová smernica bola prijatá. Je to smernica, ktorú som už predstavil. Je to smernica, ktorá zatiaľ sa neaplikuje. Členské štáty ju musia transponovať do mája 2017 a preto je tu teraz príležitosť, aby táto smernica bola transponovaná skôr, než v máji 2007 alebo do mája 2017 a samozrejme na odstránenie nedostatkov, ktoré sa v minulosti objavili alebo postup postupov, ktoré boli veľmi náročné pre developerov na podporu projektov v krajine. No a v neposlednom rade táto smernica očakáva streamlining environmentálnych dopadov a preto prípady, kde sa aplikujú alebo kde platia viaceré smernice, tak vy máte na výber, členské štáty majú možnosť zaviesť spoločný alebo koordinované, spoločné alebo koordinované hodnotenie na urýchlenie procesu vykonanie jednej environmentálnej správy. To bude mať mnohé výhody. No a posledná vec, ktorú by som chcel povedať a odpovedať na otázku poslankyne z Holandska. Je pravda, že čo sa týka smernice o habitate, vtákov, tak eh, tie sa nachádzajú momentálne v procese refit a my očakávame výsledok do leta 2016. Toto sú dôležité oblasti, hlavne vlastne Natura 1010, hlavne tie pri, pohraničné regióny, ktoré musia byť chránené. No a samozrejme, keď projekty v oblastiach eh, majú dopady eh, na oblasti Natura 2000, nie len podľa tejto smernice, ale aj podľa smernice o habitate, článok 16.4, tzv. príslušné hodnotenie. Hovoril som už o streamliningu predtým. Toto je proces, ktorý môže byť koordinovaný eh, v rámci jedného hodnotenia, čo bude mať dopady na environmentálne hodnotenie a na ostatné. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a pán Jár, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte som poukázal na tie dva prípady. Rád by som vám ich odovzdal a môžete zhodnotiť, či v rámci novej smernice Eh, sú spokojené všetky požiadavky. V prípade stavby jadrovej elektrárne to trvá dlho, ale veterné eh, elektrárne a turbíny sú veľmi rýchlo postavené. No a eh, nemecká strana v prípade vzdialenosti len 250 metrov od hranice bola informovaná, pretože nie je to v chránenej oblasti a pretože developer povedal, že neexistujú tu žiadne dopady na, na nemeckej strane. Ďalej je tu prípad spalovne odpadu, ale to vám ešte eh, posuniem z praxe sa dá použiť. a použiť. A keď hovoríte, že iba prípady splnené v, v zmysle dobrých, dobrých susedských vzťahov, je to dialog, keď hovoríte, keď poviete, že nová smernica pokrýva tieto prípady, tak je spokojný plne domov a ak nie, tak sa v lete budem musieť ešte raz stretnúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a vás chcem len uistiť, že nie je to len e, pre oblasti Natura 2000, ktoré majú vážne dopady. Môže sa stať, že projekty mimo oblasti Natura 2000, ktoré nie sú ani blízko k hraniciám môžu mať dopad na susednú krajinu. O tých by sa malo informovať. Môže to byť dopady z hľadiska e, znečistenia vzduchu, vody, rieka, A čo už z definície vyplýva, že to vedie k cezhraničnej, cezhraničnému znečisteniu. Takže dôležité v tejto situácii je, aby projekty boli náležite zhodnotené a nesmieme zabúdať na to, že environmentálna správa, environmentálne rozhodnutia si vyžadujú eh, všetky opatrenia, takže musíme ten proces vnímať komplexne, v jeho celistvosti a v neposlednom rade existuje možnosť, že aj projekt, ktorý bol posúdený takže nemá cezhraničné dopady, môže byť napadnutý pred Národným súdom v krajine pôvodu s tvrdením, že má cezhraničné dopady. Najčastejšie sa stáva, že v prípade kontroverzných projektov krajina pôvodu skontaktuje postihnutú krajinu a spýtajú sa, či chcete byť notifikovaní. A veľmi často sa stáva, že príslušné orgány potenciálne postihnutej krajiny sa vyjadrať, že áno, informujte nás alebo nie, nezaujíma nás to. A to sa môže stáť na základe predbežných informácií, ktoré môžu byť poskytnuté v takýchto prípadoch. Ja vás chcem len uistiť, že smernica predpokladá všetky záruky, by sa vyhli tomu, že uh, podobné veci by sa stali, ale že by unikli cezhraničným konzultáciám. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tento bod uh, môžeme uzatvoriť. A prepáčte, pani Kadenbach ešte. Ja pôvodne som sa nechcela prihlásiť o slovo, ale keď ste hovorili o bode refit v súvislosti v súvislosti o smernicu ochrane flóry a fauny habitátu, rada by som poukázala na stanovisko parlamentu, ktorý sa podľa mňa vyjadril veľmi jasne, že pre nás je dôležité, aby právna situácia bola eh, poriadne implementovaná a dodržiavaná a aby E, zmeny súčasnej legislatívy neprinesli opaka toho, čo si želáme, čiže stratu e, biodiverzity. Ďakujem. Toto je tiež stanovisko komisie, ale musíme e, počkať na výsledok tohto procesu a potom sa o to s vami podelíme. A dúfam, že to sa stane v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne a teraz prejdeme e, k ďalšiemu bodu nášho programu. Skutočne za spoločná rozpráva o bodoch 5 e, a 6 e, na programe a to sú námietky v súlade s pravidlom 106 o schvalovaní účinnej látky glyfosfát. A ako viete, tak ja musím len pripomenúť na začiatku, že táto námietka tú námietku predložilo 30 poslancov nielen z výboru Envy. A teraz je tu jeden predstaviteľ za každú politickú skupinu. A na úvod dostane slovo hneď Pavel Poc mene skupiny socialistov a demokratov. Nech sa páči. Pane predsedo, tak... Ďakujem, pán predseda. Nie tak úplne, pretože chcem samozrejme poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podielali na príprave namietky uznesenia, ale text vychádza obzvlášť z môjho návrhu, takže dovolím si okomentovať ho trošku dlhšie než ostatný. Je mi úprimne ľúto, že k tejto situácii vôbec dochádza. Parlamentná namietka je tou krajnou možnosťou, ktorú využívame, ktorú by sme v podstate ani nemali využívať, lebo je využívanie znamená, že niekde niekto urobil chybu. Alebo možno to znamená, že celý proces komitológie e, používaný e, pre autorizáciu niektorých látok e, nie je dobrý. Tá autorizácia vypršala pôvodne v roku 2012. Na túto diskusiu bolo dosť času, ale ja mám dojem, že sa odohráva len posledný mesiac. Na začiatku marca som tu zorganizoval medzinárodnú vederskú e, konferenciu za účasti EFSA, JARK komisie, a len veľmi málo mojich kolegov, a to sú všetci tí, ktorí sa tu hlásia o slovo, sa zúčastnili tejto. Tí, ktorí sa vyjadrujú negatívne, tí e, sa konferencie nezúčastnili, asi ich nezaujíma nezávislá veda Následne sme s kolegami eh, komisárovi Androkajtesovi zaslali eh, dopis, kde sme žiadali, aby sa hlasovanie v rámci starého stáleho výboru eh, predlžilo neskôr. K tomu aj došlo, pretože komisia návrh pre zaradenie účinnej látky glyfosát ani nepredložila, lebo by nezískal kvalifikovanú väčšinu. Schválenie e, tejto látky vyprší koncom júna tohto roku a e, v maji 2016 budú mať členské štáty e, možnosť hlasovať o tejto látke. Keďže máme len obmedzené možnosti, predsa len dúfam, že komisia zohľadní toto naše vyjadrenie ako člen výboru pre národné zdravie a pôvodným povolaním fyziolog nemôžem súhlasiť s chválením látky, u ktorej nebolo dokázané, aké má možné dopady, vrátanie dopadov na správne fungovanie hormonálneho systému. Glyfosát je totiž jedna z látok, ktorým sme v rámci kumulatívneho koktejlového efektu eh, najviac vystavení. Je to eh, najpoužívanejší herbicíd ktorý rešpektovaná, rešpektovaná agentúra označuje za pravdepodobne kancerogénu. Je treba si uvedomiť, že e, glyfosát je všade v našom potravinovom v životnom prostredí, v našich samotných, v našom moči, v našom materskom mlieku ako taký by nemal e, len tak dostať povolenie na ďalších 15 rokov bez akýchkoľvek podmienok. A pokiaľ už musí k tomuto povoleniu dôjsť, e, malo by ísť o dobu čo najkračiu s okamžitým zverejnením štúdií, na základe ktorých e, k povoleniu došlo a okamžitým zahájením nového preskúmania. A teraz otázky, ktoré by som rád Európskej komisii položil. Poprvé, akým spôsobom plánuje komisia reagovať na, na námietky členských štátov a parlamentu? akým spôsobom je spoločne s EFSA chce postupovať v prípade zverejnenia štúdií, ktoré momentálne nie sú e, dostupné na preskúmanie. Po tretie, na základe čoho rozhodla komisia alebo navrhuje Európska komisia predložiť e, povolenie glyfosátu na ďalších 15 rokov, čo je maximálna doba, ktorú legislatíva vôbec umožňuje. Akým spôsobom a či vôbec e, bol zohľadnený princíp predbežnej opatrnosti, na základe ktorých údajov vyhodnotila Európska komisia, že dopad na populáciu bude minimálny, ak zo Spojených štátov e, sú e, štúdie, ktoré ukazujú, že tomu tak nie je. Bude komisia iniciovať monitoring reziduí v potravinách, k čomu už v USA na základe tlaku americká FTH pristúpila. Prečo EFSA, ktorej prioritou je riešenie antimikrobiálnej rezistentnosti nezohľadnila vôbec vo svojom hodnotení skutočnosť, že glyfosát je antibiotikum. Bolo to vyvinuté ako antibiotikum, je to aj patentované ako antibiotikum a veľmi rýchlo vyvojáva rezistentnosť e, u patogénnych e, organizmov a likviduje červenú e, flóru. Na to už mimochodom sú dostatočné vedecké dôkazy. Diskusia, ktorá k môjmu prekvapeniu e, prebiehala bez toho, aby sme o tom vedeli, tento mesiac na výbore Agri hovorila o všetkom možnom. Ja si dovolím, pán predseda, len štyri body, lebo by som rád predchádzal niektorým výstupom, eh, ku ktorým došlo na Agri. Nezávislé laboratória obvykle eh, dôjdu k eh, výsledku, že s glyfosátom problém je. Laboratória financované zainteresovaným priemyslom obvykle dôjdu k záveru, že glyfosát je v poriadku. Informácie z výboru Agri Ehm, prebiehala pri, pri, v prítomnosti komisára eh, Andrukajta. Pripomínam, že glyfozát je dnes už všade, v moči, v materskom mlieke, vo vzduchu, v potravinách, dokonca aj v nemeckom pive, ktoré som, eh, že teraz som veľmi rád eh, pil. A je to v, kontakte, v, v kontraste s tým, čo hovoril priemysel doteraz, že je plne odborávaný a nezanecháva rezidua. Jeden z členov Agri e, tweetoval, e, že rozhodnutia by nemali vychádzať z emócií a že potrebujeme e, vážne, seriózne vedecké štúdie. No áno, ja s tým súhlasím, na to ich potrebujeme. Ja s pánom Pavlom Tekastrom súhlasím v tom, že ich nemáme. ESA sa e, e, zmienuje o štúdiách, ktoré sú z kategórie tých, ktoré sú financované priemyslom. E, Takže medzi nami, dámy a páni, pokiaľ takéto štúdie nemáme, tak by sme asi mali s povolením počkať do obdobia, kedy ich mať budeme. A to neplatí len pre glyfosát, pre akýkoľvek prípravok tohto typu. Kolega DS, e, rozhodnutia EÚ by mali vychádzať z e, e, vedeckej expertízy a nie ideológie. No to je samozrejme. To je napokon to, čo my chceme na vedeckej konferencii, ktorý som ja osobne tu zorganizovala, ktorý sa pán Des nezúčastnil, by sa dozvedel oveľa viac, keby sa jej bol zúčastnil. Ak sa dožadujeme vedeckých poznatkov, tak, ich, eh, tak im musíme byť predsa otvorení. Na konferencii tu v Európskom parlamente boli zverejnené 10-ročné vedecké poznatky eh, profesora z King's College eh, z, z, Lond- z Londýna, aj, aj z Lipska, expertov z Austrálie, Spojených štátov a tak ďalej. Expertných poznatkov je teda dosť aj o mechanizmoch pôsobenia glyfosatu na molekulárnej a bunkovej úrovni, ale aj na laboratórne e, zvieratá, a to nie je príliš pozitívny obrázok, ale aj od dôsledkov e, dlhodobého účinku nízkych e, dávok, ktoré mimochodom sa vôbec netestuje. A existuje aj smutná korelačná štúdia na rozsiahlej kohorte v Spojených štátoch, ktorá ukazuje značnú súvislosť s e, výskytom celého radu problematických chorôb. No a posledný e, tweet. E, glyfosát je potrebný pre poľnohospodárstvo, dokonca aj alkohol a kofeín sú toxickejšie. Tak, dámy a páni, to je presne tá ideológia, voči ktorej sa ohradil predchádzajúci tweet. Neviem, neviem E, čo ty mal na mysli, priama toxicita alkoholu e, naozaj môže byť vyššia. Aj, ku, aj kuchynskej soli môže byť vyššia, ale takáto jednoduchá paralela predsa nepa, neplatí pre látky, ktoré dramaticky e, vplývajú na metabolizmus na bunke, bunkovej úrovni, sú endokrinnými disruptormi ako glyfosát a e, látky, ktoré sú karcinogéne. A keď diskutujeme o poľnohospodárstve, ja by som e, určite nepoužil e, takéto porovnanie. Ja by som použil uh, slovo uh, návykové. Odvykanie určite nebude jednoduché, pokiaľ uh, bude k nemu musieť dôjsť, ale ak k nemu dôjde, tak uh, naše poľnohospodárstvo určite bude uh, zdravšie a uh, rovnako tak budú zdravší aj samotní farmári. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Konečná za GUE. vážené kolegyne a kolegové, kolega... Po... Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, pán Poc, ktorý je ten, kto e, túto tému tu znova otvára, toho povedal veľa. Ale predsa len by som si dovedla krátke zhrnutie. Pred 3 rokom priš, priš, e, bližne sme sa tu e, stretli pri diskusii proti schváleniu obnovenia aktívnej látky glyfosát. Vtedy ste to pôvodne podmienenie odmietli z dôvodu, že e, sme to predčasne podali a musíme počkať na hodnotenie EFSA. Nuž, teraz každý kolega má k dispozícii toto hodnotenie a nezá sa mi, že by tu panovala nejaká všeobecná spokojnosť. Hodnotenie EFSA ku e, glyfosátu vyvolalo totiž viac otázok než odpovedí. Jeho netransparentnosť a podivnosť e, v celom procese povolenia sú tak do očí bijúce, že nielen my, ktorí sa tejto téme dlhodobo venujeme, ale aj verejnosť, aj e, Európska verejná ochrankyňa práv sú e, zdesení tým, ako komisia a jej agentúry narábajú s e, povoleniami pesticídov. Namiesto toho teda, aby naše námietky z leta minulého roku boli vyvrátené, ostali a k ním sa pridružili ďalšie. Neustále sa objavujú nové štúdie o nebezpečnosti tejto látky pre ľudské zdravie, o tom, že glyfosát je v spodných vodách, v pive, v ďalších potravinách. Uh, Pesticide Action Network uh, Europe, Slow Food, Greenpeace a ďalšie neziskové organizácie dennodenne upozorňujú na jednoznačnú uh, zdravotnú závadnosť glyfosátu. Žiaľ, e, komisia e, e, sa neustavie, neustále s oprvenutím obracia na naše námietky a námietky odbornej verejnosti. Keď si spomeniem teda na tú našu diskusiu svojho času v Štrásburgu, ešte, ešte teraz som zrozená, komisia povedala, že nie je sa prečo báť, pretože slnko je predsa tiež karcinogénne. Z toho mi je zle doteraz. Naša pôvodná námietka z minulého roku e, bola e, odmienutá mnohými z vás iba podmienečne a e, mm, autorizácia glyfosatu bola na 6 mesiacov predlžená. Za kolegovia ALDE povedali, že to je maximálne obdobie, pokiaľ ich námietky nebudú rozptýlené. Nepripadá mi teda, že by komisia EFSA alebo iná odborná organizácia bola naše obavy rozptýlila. A na druhú stranu pripadá mi, že spolu zažívame nejaké deja vu. Naši odporcovia zakrývajú e, e, za EFSA, ale povedzme si to úprimne, EFSA svoju kredibilitu už dávno strátila pred e, glyfosátom, jenom v súvislosti s poslednou správou Európskej verejnej ochranky nepráv. Bola to práve EFSA, ktorá autorizoval sachary, ktorý bol karcinogénny a zakázaný v USA a v Kanade takisto aj cyklamát, ktorý je dokonca zakázaný v USA. Áno, USA, ktorá v rámci diskusí o e, vyjednávaní e, TTIP každý e, mesiac spomíname, že má nižší štandard ochrany zdravia. Dnes už nediskutujeme iba o šiestich mesiacoch autorizácie, ale ako už zaznelo, dokonca hovoríme o 15 rokoch. Počas tohto obdobia EÚ chce hazardovať so zdravím svojich občanov. Kolegovia, ja sa nedomnievam, že tento výbor eh, by sa mal podielať na tejto ruskej rolete. Domnievam sa, že tento výbor by do svojich rukov mal, eh, rúk mal prevziať zodpovednosť za zdravie občanov EÚ. Ehm, túto zodpovednosť nám občania eh, do rúk vložili a mali by sme zabraniť tomuto nezmyselnému postupu komisie. Odmietnime sa podielať na tejto šaráde, glyfosát v EÚ nepotrebujeme, existuje veľa šetrných variant, nepodporujme veľké koncerny na, úpo, na úkor našich občanov. E, slova ombudsmanky. E, udelenie autorizácie ešte predtým, než sa získajú údaje z praxe, E, nie je e, e, tým správnym postupom. Prosím, ak nevieme, komu veriť, verme aspoň tým, ktorých sme si samých zvolili do príslušných orgánov, verme tým, ktorým môžeme dôverovať v tomto prípade Európskej verejnej ochrankyni práv a buďme zodpovední, zodpovední voči občanom Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Musím kolegom vysvetliť, že poradie ktorom sa vyjadrujú kolegovia, sú členovia, ktorí podpísali túto námietku. A potom aj e, e ostatné politické skupiny, ktoré to nepodpísali. Takže e, preto vysvetlilo to len také slovičko, prečo sa v takomto porade vyjadrujeme. A teraz v mene zelených pán e, Stes. Ďakujem pekne. Pán predseda, kolegovia, všetci vieme, že teraz sa veľmi zvýšilo používanie glyfosátu. Od roku 1974 eh, došlo k veľkému zvýšeniu. Vieme, že glyfosát je neselektívnym herbicídom, eh, ktorý teda zabíja všetko. Vieme, že glyfosát je v troch štvrtinách používaný v poľnohospodárstve, ale že má aj iné možnosti používania, napríklad eh, železničné spoločnosti ho používajú, alebo aj súkromné, eh, teda eh, súkromné použitie tu je v záhradách a podobne. Už tu zaznelo, že glyfosát nachádzame čoraz viac v zemi, v potravinách, v známom nemeckom pive, vo vode, ale aj v ľuďoch, v eh, materskom mlieku alebo v moči ho eh, nájdete. A teda je bezpochybné, že človek je eh, v kontakte s glykosátom oveľa intenzívnejšie než predtým. Máme nariadenie z roku 2009 s úpravami, kde si môžeme prečítať, ako s takýmito aktívnymi látkami treba narábať a tam e, sa aj spomína, že účinná látka sa môže povoliť iba vtedy, ak e, expozícia pre človeka je naozaj zanedbateľne nízka alebo ak je to potrebné pre zdravie rastlín a nie sú iné možnosti ochrany rastlín. Vieme eh, tiež z tohto zákonu, že EFSA eh, um, sa má eh, vyjadriť k tejto téme. Toto vyjadrenie teraz už máme. Mnohí sa naň stiažujú, mnohí s ním majú spojené otázky. Ale spomína sa tam aj princípe prozreteľnosti, ktorý má uplatniť komisia pri svojom povolovaní. Pred pár mesiacmi sme o tom diskutovali boli tam zástupcovia eh, IARC, Svetovej zdravotníckej organizácie a EFSA. EFSA eh, sa odvolávala na to, že je veľa eh, vedeckých štúdí, o ktoré sa môže oprieť, ale na druhej strane verejnosť nemá e, e, prístup k týmto e, údajom. V prípade IRK je to jasné. No a komisia teraz navrhuje, aby sa glyfosát povolil na 15 rokov. Prečo 15 rokov? To je naozaj maximálna dĺžka nie je možné zvoliť si tu nejaký kompromis, nejaké iné číslo práve vo svetle skutočnosti, že v parlamente sme toho názoru, že by vlastne nemalo vôbec dôjsť k predlženiu povolenia. Ale prečo teda týchto 15 rokov? No a vieme, že návrh komisie nepredstavuje žiadne, neobsahuje žiadne e, e, opatrenia, napríklad v prípade, že by došlo e, k zisteniu, že sú tam dlhodobé efekty na e, e, cicavce, e, nehovorí sa o dopade na riasy, baktérie, huby. Je jednoznačné, že to má veľký vplyv na biodiverzitu. Rozdiely názorov medzi IARC a EFSA sú tu na jednej strane, na druhej strane je dôležité e, zistiť, čo bude robiť e, e, komisia preto, aby sa sprístupnili tieto vedecké štúdie, o ktoré sa EFSA opiera. Na jednej strane sa hovorí, že tu nie je karcinogénnosť glyfosátu daná. Na druhej strane je veľa štúdií, ktoré spomínajú veľa argumentov, ktoré hovoria, že je e, pre veľké e, e, cicavce to pomerne škodlivá látka, nie, vyvoláva nielen rakovinu. Ide aj o to, ako vplýva na hormonálny systém človeka. Európska komisia, vy ste navrhli teraz predloženie ale my potrebujeme vysokú mieru ochrany pre životné prostredie, život zvierat, e, ľudí. E, princíp rozretelnosti neuplatňujete. My ako politická skupina si preto myslíme, že to nie je v súlade s, uznes, e, s tým, čo sa spomína v e, nariadení 11.7 e, e, z roku 2009. Preto navrhujem, aby ste svoj návr, názor, návrh stiahli. Žiadame o nezávislé preskúmanie vplyvu glyfosátu a mali by ste požiadať EFSA, aby zverejnila všetky údaje, ktoré má k dispozícii v tejto súvislosti. Generálne rediteľstvo Sante musí predsa chrániť zdravie ľudí Vážení kolegovia, eh, do diskusie sa hlási 20 ľudí, takže ak by každý z vás hovoril 5 minút, no už bolo by to ťažké. A teraz pán Pedicini za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť byť stručnejší. Je to neuveriteľné, ale opäť sa tu stretávame s voči komisii a spomíname eh, princíp eh, obozretnosti eh, v súvislosti so schválením aktívnej látky glyfosát na 15 rokov. Glyfosát sa nachádza v 14 druhov nemeckého piva. To znamená, že má vplyv na biodiverzitu, na vodu, naozaj vstupuje priamo do nášho potravinového reťazca táto látka. E, Nemecko a EFSA sa nechali presvedčiť, že glyfosát nepredstavuje nejaký osobitný problém pre človeka. Vychádzajú pritom ale zo štúdie, ktoré e, tieto národné spoločnosti, ktoré glyfosát e, vyrábajú, nezávislá organizácia zaoberajúca sa rakovinou práve naopak našla veľmi silné prepojenie medzi glyfosátom a jeho kancerogennosťou vyjadrila túto látku preto e, za pravdepodobne e, e, rakovinotvornú. Vy viete, že glyfosát, glyfosátom sa postrek, postrekuje aj obilie pár hodín pred jeho zberom a potom sa, potom sa z neho vyrábajú napríklad aj raňajky pre naše deti. Ako je e, možné obnoviť e, schválenie, ak budeme akceptovať e, takéto vysvetlenia, aké nám boli podané? Pýtam sa komisie, podľa vás, aké sú, ako tu aplikujete princíp obozretnosti v tomto prípade? Je tu veľa medzier. Ďakujem. A teraz pani Donano v mene ENF. <clears throat> monsieur le président. Euh, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord. pán predseda, kolegyne, kolegovia. Predovšetkým by som chcela procedurálnu poznámku. Chcela by som zniesť za našu skupinu námietku. Rada by som pripomenula, že naša politická skupina tu je, aby slúžila záujmom občanov, ktorý, ktorým záleží na životnom prostredí. Toto súvisí aj s politikou našej strany. A toľko procedurálna poznámka. Teraz k obsahu. Všetci sme ohrození glyfosátmi. Komisia už zistila, že sa používa veľmi často s inými toxickými látkami v jednej zmesi. Takže potrebujeme, aby bola táto látka právne upravená správnym spôsobom. Bojujeme proti tomu, aby nevznikla rezistencia v životnom prostredí na niektoré antibiotika a glyfosát je druh antibiotika. Patent, ktorý e, je tu, e, naozaj nepomáha tomu, že by sa bránilo tejto rezistencii vzniku na e, antibiotika. Prečo komisia zašla až tak ďaleko? Vieme, že vo vedeckom kontexte sa veci preskúmali, takisto povedala svoje EFSA, sú tu jednoducho rizika. Nemecká nadácia tvrdí, že zraniteľné skupiny, ak sú vystavené glyfosátu, naozaj čelia veľkému riziku. Treba teda pripomenúť komisii, aké mimoriadne dôležité je sledovať princíp obozretnosti, najmä pri umiestňovaní pri pesticidov na trhu. Komisia by skutočne mala byť obozretná a nechala vypracovať nové hodnotenie rizika s novými kritériami, s novým prístupom. Navyše tu zaznel sľub, že boli, budú publikované aj ostatné súčasti zmesi, ktorá obsahuje glyfosáty. Komisia by chcela naozaj zapracovať do svojej legislatívy aj záležitosti okolo pesticídov a klifosádu a ak naozaj tak chce urobiť, mala by počúvať riešenia vedeckej komunity, ktorá navrhuje alternatívne riešenia. Členské štáty sú rozdelené v tejto téme a preto by komisia si mala dožitičiť čas, aby zabezpečila, že sa pozície jednotlivých štátov približia. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Mark Demesmeker. Ďakujem kolegovia. Ja som sa rozhodol, že podporím túto námietku sám za seba, čo sa týka návrhu komisie rozšíriť na ďalších 15 rokov povolenie používať glyfosát. Je tu otázka, či glyfosát je karcinogénny alebo nie je, ale okrem toho veci eh, nedospeli k zhode podľa organizácie EFSA nie je glyfosát karcinogénny. Svetová zdravotnícká organizácia zasa prišla k záveru, že glyfosát pravdepodobne je karcinogénny. Mne sa zdá, a je mi priam jasné, že tzv. E, ostatné súčasti zmesi, v ktorých sú glyfosát, v ktorých sú glyfosáty, sú tiež veľmi dôležitými determinujúcimi faktormi v tom, ako glyfosáty fungujú v životnom prostredí. Pri analýzi týchto ďalších prvkov v zmesiach glyfosátov nie je možné porovnávať jablka a hrušky. Komisia si to tiež uvedomuje, že je to zložitejšie. Takže prečo by poetalovamín mal byť priradený k rozhodnutiu o predlžení pôsobenia glyfosátu. Pre mňa je to dosť zložité pochopiť, prečo to je takto postavené, prečo komisia sa rozhodla hneď predlžiť tento patent na maximálne obdobie na 15 rokov. Kladiem otázku aj kolegom. Najdôležitejšia vec pre mňa je zdravie verejnosti a princípy obozretnosti a opatrnosti, ktoré treba počúvať, podľa ktorých treba konať. Ďalšie štúdie sú žiaduce nie, nie len o glyfosáte, ale aj o takých látkach, ktoré sa používajú v zmesiach spolu s ním. A informácie zo strany EFSA, ktorá hodnotila riziko, EFSA bola veľmi objektívna, ale nestačí len hodnotiť aktívne látky, ale aj všetko ostatné, čo je spolu v jednej zmesi. Podporujem tých, ktorí apelujú na väčšiu prehľadnosť a jasnosť informácií o možných endokrinných disruptoroch a tom, že zmes glyfosátov môže mať aj takéto účinky na ľudské zdravie a hormóny endokrinný systém. Podporujem teda námietku. Ďakujem za slovo, pán predseda hovorí pani Frederik Ries. Súhlasím s tým, čo povedal Pavel Poc na začiatku. Náš výbor naozaj nemôže urobiť nič iné, iba vzniesť námietku, ale práve preto naozaj môžeme vyjadriť naše stanovisko jasne. Nie je to poprvý raz, že vo výbore pre životné prostredie vznášame námietku. Ja som bola takisto, ja som správodajkyňou k tejto téme, ale sama za seba, nie za politickú skupinu, pretože moja politická skupina je rozdelená v tejto veci. Možno aj vysvetlím, prečo, tak ako som vysvetlila to už predtým. Európska komisia urobila krok, ktorý presne taký krok, ktorý nemala urobiť pri predlžení autorizácie používania glyfosátov. Myslím si, že sa vychádzajú zo, vychádzame zo skreslených informácií. Sú tu mediálne kontroverzie, politické kontroverzie, ktoré súvisia s touto témou a verejnosti e, veľmi záleží na tom, či je glyfosát karcinogénny alebo či je endokrinným eh, disruptorom. Vedci sa nezhodli, odborníci sa nezhodujú, či to je tak alebo inak, ale jednoducho komisia nemôže v takejto situácii sama urobiť záver a predlžiť eh, používanie glyfosátov. Ja si myslím, že tu je len o tento jeden, túto jednu látku glyfosát, ide tu aj o všetky ostatné látky, ktoré v súčasnosti ktoré sú súčasťou zmesy a e, týchto koktejlov. Ich, je ich 500, ktoré sa takto bežne používajú, ale komisia navrhuje zakázať iba jeden z nich. To asi, hadam, je žart. Princíp obozretnosti, keď vylúčime iba jednu chemickú látku z 500? Určite tam je nejaký ďalší dôvod, prečo, prečo práve táto látka bola vylúčená a nebudem opakovať to, čo tu bolo predo mnou povedané. Budem šetriť časom. Nie každý deň vidíme, že predsedníctvo sa začne verejne sporiť s komisiou. Predsedníctvo má skutočne obavy a nie len samo predsedníctvo, mnohí konkrétne 243 miliónov európskych občanov vznieslo námietku a preto napriek tomu komisia v marci povedala, že sa asi nedosiahne kvalifikovaná väčšina a preto sa veci začali odkladať, odložili sa na maj, aspoň ja to takto vnímam, že takto to bolo. A neviem, či v tomto návrhu sú všetky veci jasné. Ja by som povedala, že ho treba revidovať tí, ktorí podpísali uznesenie, možno naivne očakávajú, že glyfosát bude z večera na ráno zakázaný. My však ne, nevoláme po ničom takomto, my voláme potom, aby bol skoncipovaný nový text a apelujeme na chemikov, aby znova vypracovali štúdie, znova vyhodnotili glyfosát. Potrebujeme nový harmonogram, na to, aby sa postupne vylúčoval glyfosát z obehu a potrebujeme zoznam nových spolupôsobiacich látok v zmesiach v Nemecku. Vo Francúzsku sa zdvíha vlna v verejnej mienky. Mm, vidím, že predseda je trpezlivý, už hovorím pridlho, preto chcem skončiť, ale myslím si, že komisiu nepresvedčíme pretože si zvolila radikálne stanovisko. Predseda vyvoláva ďalšieho rečníka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa kolega Lajnen, ktorý sa, eh, by sa rád eh, zúčastnil diskusie, ale zo zdravotného eh, dôvodu nemôže. Ja by som chcel spomenúť jeho hlavné argumenty. Keď sa ideológia chopí veci, tak trpí pravda. No a ja prosím e, kolegov, aby pouvažovali e, nad týmto, mali by sme byť k sebe úprimní. Hovoríme, že potrebujeme nezávislé štúdie. Vedecké štúdie, to znie dobre. Ja vám poviem, že ku každému výsledku dnes sa dopracujete aj k protištúdii. E, určite dostanete aj štúdiu, že človek sa nikdy nedostal na mesiac a ja sa tak trošku hnevám nielen e, pokiaľ ide o komisiu, ale aj na rádu, pretože tá blokovala veľmi e, často veľa vecí e, tým, že sa teda ľudia zdržali hlasovaní. Treba, Nemecký inštitút pre hodnotenie rizik sa touto otázkou zabralo a potom je zvláštne, že Nemecko práve sa zdržalo v hlasovaní nedôveruje výsledkom svojho vlastného inštitútu, no to ma naplne obavami. Takže niečo, niečo e, tu nesedí. Je zaujímavé, e, keď prídeme na to, že v moči napríklad máte e, prítomnosť glyfosátu a že sú vyššie než hraničné hodnoty v pitnej vode, no ale to ma nikam ďalej neposúva. V Európe nie je e, ob, ob, obvykle e, piť vlas, vlastný moč, takže porovnávať moč a pitnú vodu e, to nie je celkom vhodné, myslím. Takže prosím vás, začníme byť naozaj vecní v tejto diskusii. A zaoberáme sa účinkom v praxi, musíme nájsť riešenie, ktoré by bolo realizovateľné aj v praxi. Niekto tu povedal, že to nie je žiaden problém, ak jednu účinnú látku zakažeme, e, ľahko sa nájde druhá. E, problém bol doteraz, že tá nová látka, ktorá sa potom vždy brala, bola nielen drahšia, ale veľmi často e, mala ešte komplikovanejšie alebo ešte viac obavy vzbudzujúcejšie účinky. Takže naozaj by som žiadala, aby sme zvecnili našu diskusiu na túto tému. A proces e, rozhodovania, ktorý teraz práve prebieha medzi komisiou a členskými štátmi, e, práve ten by sa mal e, ukončiť, mal by sme počkať na výsledok. A ak by som sa k tomu mohol vyjadriť, najradšej by som na rade v určitých otázkach zakázal možnosť zdržať sa pri hlasovaniach. Mala by tam byť povinnosť povedať buď áno alebo nie, ale, sa, ale nie sa schovávať. Ďakujem teraz pani Gerling z EKR. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým chcem povedať, že je jasné, že sa tu zdvihla vlna nesúhlasu a obav. Niektoré odborné veci ani nerozumiem, musím povedať, ale zdá sa mi, že tu je skutočná obava, ktorú vyjadril pán Poc. Myslím si, že veľmi dobre vyjadril svoje obavy. Niekedy sa preháňa Myslím si, že treba naozaj udržať veci v strede, v rovnováhe, v správnych proporciách. Znepokojujem a uznesenie, ja ju nemôžem podporiť, lebo podľa mňa je nepresná. To neznamená, že moja skupina e, by nebola presvedčená, že treba veci preskúmať, ale naozaj som už unavená, keď počúvam, že EFSA nemá kredit. EFSA sa aj v predchádzajúcich veciach vyjadrila, bol tu podobný sporný prípad a teraz zrazu hovoríme, že ideme súhlasiť, že ten, čo súhlasí s EFSA, tak ten nemá kredibilitu, tak to proste nefunguje. EFSA má svoju prácu, ktorá, pre, ktorú pre nás vykonala, museli preskúmať aktívne látky, prišli so svojimi závermi a my tu teraz porovnávame jablka a hrušky, keď porovnávame EFSU a ďalšiu inštitúciu, ktorá sa zaoberá skúmaním tých spolu pôsobiacich látok v zmesiach s glyfosátmi. A toto uznesenie sa nemohlo sústrediť na túto vec. Keby bo sa bolo, tak možno by sme boli mohli všetci podporiť takéto uznesenie. Preto, keď je to teraz takéto rozšírené, podporiť ho nemôžem. Bod 1 sa týka e, nariadení komisie, ktoré je formulované, táto veta je formulovaná zvláštnym spôsobom, hovorí tu o zásade obozretnosti. Nejde tu o to, že keď sa niečo zlé môže stať, tak to radšej zakážeme. Vôbec to tak nefunguje, tento princíp. Treba to naozaj zvážiť a dať to do správnych proporcií. Mali by sme povedať, že sú tu veci, ktoré presahujú právomoci implementujúceho nariadenia. Nemôžu sa obchádzať procedurálne postupy, ktoré hovoria, že toto je implementujúci akt a že sa musíme spoliať na odborníkov. A odborníci ešte stále sa nevyjadrili verejne. Áno, diskutovali, to o tom vieme, ale ešte, nám, ešte nedospeli k záveru. Apelujem teda na apelovať na komisiu, aby stiahla toto e, nariadenie, je predčasné. Glyfosát je niečo, prečo treba zorganizovať e, tabulku, harmonogram časový, za ktorý treba ho stiahnuť z trhu. Za tento čas treba si preskúmať spolupôsobiace látky. Bod 4 hovorí o tom, že komisia musí rýchlo. Prepačte, pýta sa rečnička predsedu, ktorý ju prerušuje, hovorí, že hovoríte pridlho. Ďakujem za upozornenie, hovorí pani Gerling. Aby komisia zabezpečila nezávislú revíziu tejto klasifikácie, ja si myslím, že to sa už predsa stalo. Nemyslím si, že ľudia, ktorí podpísali toto uznesenie, si ho vôbec prečítali, bod 5. Apeluje sa na komisiu, na EFSU, aby hneď odhalili všetky vedecké, konečne s niečím súhlasím, áno, mali by všetky vedecké informácie e, zverejniť, ale bohužiaľ nesúhlasím so ostavnými Bod 6. Máme štandardnú úroveň, voči ktorej sa urobia testy? A tu sa volá potom, aby sa vykonalo takéto uh, takéto, takéto aktivity bez toho, že by existovali štandardy. Ja s týmto nesúhlasím vo všeobecnosti. Myslím si, že treba to rozumne naformulovať. Myslím si, že ak sa to rozumne naformuluje všetci, s tým budeme môcť súhlasiť, ale táto hysterická rezolúcia zachádza priďaleko a treba jej odolať. Ďakujem. Ďakujem, pán. Ďakujem pekne. Teraz sa eh, pán Terma. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som sa povedať, že dnes sme na politickej skupine o tom hovorili, nehovoríme jednoznačne za alebo proti obnovenia povolenia, ale myslíme, že rozhodnutie musí byť založené na vedeckých údajoch, bez toho, aby to bola len eh, politická diskusia. Skupina ALDE vyzýva komisiu, aby zrealizovala opatrnú a podrobnú vedeckú analýzu k otázkam, ktoré boli položené. Ale aj tak by som rád sám predložil aj osobnú pripomienku. Zákaz glyfosátu môže mať aj negatívne dopady. Už sa povedalo, že polnohospodársky sektor je ten, v ktorom sa glyfosát najviac používa. No a polnohospodársky sektor to dobre vie a rovnako vedia, že medzi oč- občanmi existujú pomerne veľké obavy. No a aj preto platí zásada formovaného riadenia škodcov, čo to, alebo to integrovaného riadenia škodcov. A čo to vlastne znamená? Znamená to, že niektoré pesticídy sa použijú len no vtedy, keď neexistuje lepšia alternatíva. Okrem toho uh, môže byť použité inovácie, precízne polnohospodárstvo alebo iné prostriedky môžu predstavovať alternatívu a je v každom prípade správne, že sa budeme tým zaoberať. Ja si myslím, že polnohospodári potrebujú rozumnú bezpečnostnú sieť, tak aby uh, sme rastliny dokázali dobre chrániť. Ak glyfosát jednoznačne zakážeme, tak takáto sieť a záchranný mechanizmus nebude existovať. A musieť použiť alternatívne látky, ktoré sú často ešte horšie. Napríklad pálenie buriny je škodlivé alebo použite jedov, ktoré sú oveľa menej účinnejšie a oveľa viac zaťažujú ekosystémy. Okrem toho, myslím, že treba eh, zohľadniť aj socioekonomické dopady, keby sme zakázali glyfosát. Aký to bude mať dopad eh, na myslel, pretože v tretich krajinách, alebo životnom prostredí, pretože v tretich krajinách sa to bude používať. Je to zlé pre konkurencieschopnosť, ale aj E, zabezpečenie dodávok potravín. Ďakujem pekne, pán Líza, ďakujem pekne, predseda. Je to náročná, kontroverzná situácia. By som chcel poukázať na jednu vec, na ktorej sa podľa mňa všetci zhodneme. Komisia navrhla, aby talivomíny boli bezprostredne okamžite priamo zakázané a ostatné látky zhodnotené. No a, a ten prostriedok, o ktorom sa teraz hovorí, to je nevyhnuté. Ja už som v roku 2012 a, sa obratil na komisáru Daliho a Potočníka. Komisia vtedy ešte o tom nebola plne presvedčená, že treba niečo urobiť, ale tu, myslím, bol zaznamenaný pokrok. Inak, samozrejme je to náročné. Rád by som ešte dodal, že niektorí na komisii vzbudili že glyfosát je absolútne nezáväzný. Budem povedať, že to sa dá piť ako voda. Ja by som ako lekár toto neodporúčal, piť to ako vodu. Je to problematická látka a preto sa treba zamyslieť presne nad tým, čo s ním spravíme. Ale tu prechodné obdobie a phasing out eh, nebude viesť k tomu, že celé európske polnohospodárstvo sa zmení hneď na organické. E, Dopoužívať alternatívy, či sú e, menej nebezpečné, o tom nemáme dostatočne, e, dostatočné informácie. No a kolega, o ktorej hovoril aj, alebo teda téma, o ktorej hovoril kolega Hojtema, ten dovoz tam ne, nezískame žiadne zlepšenie ak by naši polnohospodári si museli plniť to, čo zahraničí plniť nemusia. Takže si to treba E, jasne premyslieť. Zajtra budeme o tomto hlaso- uznesení hlasovať áno za alebo proti. Myslím, že na ceste do pléna by sme mali intenzívnejšie hovoriť aj o možných kompromisoch. Z môjho hľadiska je dôležité e, zamyslieť nad časom, či 15 rokov je dosť, alebo či by to mohlo byť aj kratšie. Otázka, ako upresniť, či bolo spustené už v prípade ďalších aktívnych látok a e, ďalej, či je správne obmedziť oblasti použitia, alebo či je správne e, to, čo navrhuje komisia, predložiť, predložiť to na 15 rokov všade. Takže myslím, že o tom sa budeme môcť ďalej e, rozprávať, pretože jednoduchým áno alebo nie, nezohľadníme komplexnosť tejto problematiky. Ďakujem pekne, pán Grote. Áno, ďakujem veľmi pekne. V prípade námietok ako teď, ktorá bola predložená, je vždy ťažké uh, za alebo proti. Národe vždy populárne uh, zdržať sa členské štáty boli vylúčené pri hlasovaní, pretože uh, to bola úplne iná kultúra, hlavne čo sa týka našej krajiny. Uh, je zvláštne, keď sa hľadajú dve ministerstva, tak sa jednoducho zdržíme a nemáme žiadny názor. No a v tomto prípade to malo, bolo nie, tak je veľmi ťažké. Ja myslím, že okrem odborných vecí komisia, ale aj EFSA, myslím, že sú ťažké situácie aj v Európskej únii sme v ťažkej situácii a to postup to ešte posilňuje Dobré tú súčasnú argumentáciu alebo so štúdiami aj z FC systém F. Ja by som záverečné produkty aj s glyfosátom ešte zvážil. To sa teraz nezohľadnilo. Ja myslím, že komisia myslel, že v Európskom parlamente to jednoducho prejde, to nebude žiadny problém, ale parlament má úlohu a funkciu kontroly. A keď eh, zazneli takéto závažné argumenty, ako ich ja eh, predniesla VHO, a nehovorme o pití piva, kde sa to preháňa, tak samozrejme všade sa eh, dajú dokázať nejaké stopové množstva niekde. A v prípade PSE tak bolo. A hovedzie meso sa dostalo nemilosti, ale pravda je niekde uprostred. A treba zmeniť postup, pretože inak sa poškodzuje inštitúcia ako aj agentúra, v tomto prípade EFSA. A preto bolo dobré zaviesť ako inú kultúru. Budú zajtra budeme mať možnosť hlasovať za alebo proti a vyslať politický signál. A už len z procedurálneho hľadiska by som povedal, že treba námietku podporiť a hlasovať za. Pekne pán Faria. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda tak ako povedal kolega z EPP, potrebujeme potrebnú diskusiu, aby sme prijali dobré rozhodnutie a to chýba, pretože toto je veľmi uh, komplexná debata. Tuto máme uh, medzi rozdielne názory medzi vedcami a EFSA tvrdí, že aktívne látky a účinné látky nie sú to nehodnotila so spoluaktívnymi látkami. EFSA predniesla svoje e, výsledky ako, alebo výsledkom štúdie EFSI bolo, že toto nie je karcinogénna látka, štúdie dospeli k záverom, že to je karcinogénna látka. Takže na analýza, ktorú vykonala VAO, spela k záveru, že to je karcinogénne a my musíme zistiť, čo máme robiť. My nie sme veci, my máme brániť verejné zdravie a potrebujeme príslušný základ na to rozhodnutie. A momentálne musíme aplikovať systém a princíp opatrnosti, zistiť, či táto látka bude používaná na základe vedeckejších, špecifickejších eh, údajov. Teraz eh, je to ešte nejednoznačnejšie ako pred pár mesiacmi a toto bol príspevok tomu, čo sa stalo ako následok rôznych stretov vedeckej obce. Momentálne sme ešte zmetenejší ako pred pár mesiacmi. Ako som už povedal, na začiatku potrebujeme širokú štúdiu dopadov predtým, než rozhodneme. Treba či použite na 15 rokov a má to závažné dopady na verejné zdravie, Takže myslím, že je našou povinnosťou prijať rozhodnutie, ktoré najlepšie chráni verejné zdravie na základe jednoznačne iných stanovísk vedecké obce, ale my nemáme momentálne informácie, nemôžeme prijať rozhodnutie s čistým svedomím. Ja navrhujem, pán predseda, aby sme schválili rozšírenie týchto produktov na ďalších 15 mesiacov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hojsling, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, aby som chcel najskôr poďakovať členským štátom, eh, ktoré kritickým postojom zastavili tento postup, pretože komisia a jej návrh, alebo teda eh, vôbec žiadne obmedzenie použitia a eh, na Eh, povolenie na 15 rokov. Čiže z hľadiska toho, že už 2 roky o tom kriticky diskutujeme, že aja, ktorá no, treba vnímať vážne, a je škandál, že komisia niečo takéto navrhne. Čiže čo to znamená detailne? To znamená, že každý polnohospodár týždeň pred žatvou môže rejsť obilím, a môže postriekať tie rastliny, nemôže potom použiť e, slamu, ale to zrno obilie áno. Takže to je postup, ktorý nie je pochopiteľný. A nedá sa ani pochopiteľ, pochopiť, že každý môže ísť do obchodu a kúpiť si pesticíd, aj keď ho nikdy predtým nepoužil a postriekať tým záhradu. Aj to je nepriateľné. Takže budem príklady, čo je všetko e, povolené hm, využitie maximálnej lehoty 15-ročného po, povolenia, to je tiež otázka, ktorú treba zodpovedať. Takže ja ďakujem všetkým, ktorí zastavili a musím povedať, že občania sú takí znepokojiví a znepokojení, že ich obavy treba brať vážne, treba o tom hovoriť v parlamente a je to našim dobrým právom. A rád by som ešte uvedol ďalšie dôvody, ktoré odvodní EFSA niče e, sa neuvide, neuvádzajú. Napríklad štúdie o biodiverzite hovoria, že 40% sa používa na siváže, to znamená veľký pokles biodiverzity. Tá spomenuje si na stratégiu pred biodiverzitu a keď použi- eh, pripustíme takýto prostriedok, tak eh, to sa nedá vôbec odôvodniť eh, a ešte tým, čo, ktorí hovorili, že neexistujú žiadne alternatívy, vôbec to tak nie je. Na jednej strane to stovky tisícov mm, biopolnohospodárov potvrdzujú, že nie je potrebné používať pesticídy, ale za ostatných 15 rokov 70% ukazuje, že len preto sa to používa, pretože tým je to je, to je lacnejšie, čiže je to, existujú hlavne ekonomické e, dôvody a nie ekologické. To je všetko nezmysel. A pre polnohospodárov je to e, lacné a nesúvisí to vôbec s tým, že by to bolo nevyhnutné. Je, má to len čisté hospodárske dôvody. Ak to dnes používa len glyfosát, ten by sa to mal opätovne naučiť, eh, naučiť, pretože to nie je polnohospodár. Polnohospodár vie, každý polnohospodár vie, že existujú alternatívy, ktoré sa dajú realizovať a používať. A preto ja som za veľmi prísne, ak to povolenie nemôžeme vo všeobecnosti eh, zastaviť, tak treba mať prísne obmedzenia použitia, ale na to, nie sú o tom nie sú absolútne žiadne diskusie, že by sme potrebovali k tomu obmedzenie použitia. A ešte na záver k postupu, to im povolenia, je to netransparentné postupy, e, patria už do e, minulosti, štúdia sú verejné, to, čo e, realizuje EFSA, to nie je verejné, z dlhodobého hľadiska to neprístupné. Ďakujem pekne, pán Párňo. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia. Pár slov ja si myslím, že je dôležité eh, pripomenúť si, eh, pripomenúť eh, si tu na výbore pre životné prostredie, že sme zaznamenali prvé víťazstvo voči Monsantu, ktoré nás už 30 rokov intoxikuje glyfosátom, run up a je dôležité pripomenúť si to a pomenovať tú firmu Monsanto, pretože sa jedná o podnik a firmu, ktorá už 10 eh, ročia eh, vyvíja všade vo svete eh, lobbying, veľmi tvrdý lobbying, ktorý má len jednu snahu a ambíciu a to zarábať peniaze. A nesmieme zabúdať na to, že keď bojujeme proti glyfosátu, tak bojujeme proti samotným koreňom existencie Monsanta, pretože ako iste viete, tak eh, Run Up eh, predstavuje 40 ich eh, objemu ich ročného obratu. Takže keď je to takýto príprav, tak by to mohlo mať opata na postoje, ktoré nie sú etické, ktoré a, a sú, to, sú, sú to postoje, ktoré sledujú hlavne hospodárske a finančné záujmy, pretože ten podnik je za tým, je za nami. A preto, okrem toho, čo všetko tu už nezaznelo, čo povedali kolegovia k rizikám, e, ktoré e, sa vystavujeme, a tento herbicíd 650 tisíc tón glyfosátu sa používa e, vo svete každý rok, takže okrem, tej, okrem tých e, e, lekárskych dopadov, ktorých hovoril lekár Peter Líze, no a VHO tiež hovorí, že je to, má to karcinogénne dopady. No a Európska komisia prostredníctvom EFSI hovorí nie. Nič také nie je pravda dali štúdiu, eh, štúdiu, ktorá prezentovala eh, sponzorovaný eh, názor agrochemického priemyslu. No a 73 expertov národných sa zúčastnilo tejto štúdie. Ich mená sú neznáme, ich možné prepojenia na priemysel sa teda nedajú odhaliť. Takže to máme pred sebou, to je predložené na stole a myslím, že e, my musíme odviesť politickú prácu, odsúdiť to. A že to môže mať e, dopady na zdravie občanov Európy. Preto to treba odhaliť, odsúdiť a ja preto ďakujem kolegyňam a kolegom, ktoré predložili túto námietku a moja rada znie hlasovať za ňu a podporiť ju. Ďakujem veľmi pekne. Pán Des, nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. Ďakujem, pán predseda. So záujmom som sledoval túto diskusiu. Od 14 rokov eh, som farmárom E, žiaden Roundup, žiaden glyfosát e, neuplatňujem. Už 20 rokov, ani budúcich 20 rokov to nemienim robiť, ale predsa len e, neviem odsledovať túto diskusiu. Tu nemám žiaden kontakt s Monsanto, to musím tiež povedať vopred. 40 rokov nebežali žiadne diskusie o glyfosáte a jeho jedovatých účinkoch. Odkiaľ, odkiaľ to prichádza? Atracín sa napríklad 30 rokov nasadzoval, žiadna diskusia, zrazu tam bola, e, vznikla diskusia, aký strašný je. A začalo sa to vtedy, keď e, vypršal patent pre túto firmu. No a, a e, mohol by mi niekto povedať, kedy vyprší Monsantu patent? Neprekvapilo by ma, e, keby e, tu bolo podobné posadie a jednoducho iba snaha e, môcť neskôr predávať ešte drah, drahší produkt. No a potom k tým hodnoteniam dopadov v Nemecku. Minulý týždeň som si prečítal interviu, že glyfosát je rovnako e, e, škodlivý e, ako jedla sol a že potom by sme museli zakázať aj jedlu sol. No a v Nemecku v, na, na začiatku 20. E, e, storočia, keď sa nepoužívala žiadna chémia v poľnohospodárstve, predstavovala e, priemerná troška života 38 rokov. Teraz sa používa všetko možná chémia. No a máme úplne iné čísla, okolo 80. Takže ako je to s tou nebezpečnosťou. No a potom prítomnosť v pive Možno počujete eh, z mojej výslovnosti, že som z Mníchova. A práve keď sa eh, v nemeckom parlamente o eh, tomto malo hlasovať, tak vyšla táto štúdia na verejnosť. No ale myslím, že tam nebola urobená správna metodika. Zaznelo, že tú nebezpečnú, e, e, nebezpečnú úroveň by ste e, dosiahli, keby ste pili tisíc litrov piva denne. No tak tam by bolo pivo toxickejšie než teda ten glyfosát v ňom obsiahnutý. No a k glyfosátu v moči no, e, zaznelo, že e, e teda odborník povedal, že vtedy by sa e, obával, keby tam žiaden prítomný nebol, lebo to by znamenalo, že telo nevie túto látku odbúrať. Ja teda súhlasím s tým, že nemusíme dať povolenie rovno na 15 rokov, môže to byť na 10 ale tá diskusia, e, že tu vzniká nejaké e, smrteľné e, nebezpečenstvo, tak to sa mi zdá byť trošku absurdné. A potom by sme mali diskutovať aj o sulfate medi, ktorý sa uplatňuje v biologickom poľnohospodárstve. Takže veľa vecí, veľa vám tu nerozumiem, nechcem sa k tomu dlhšie vyjadrovať. Myslím, že tento návrh e, pochádza zo strany mimovládnych organizácií. Mali by sme si vytvárať našu vlastnú e, mienku a nemali by sme sa nechať ovplyvňovať mimovládnymi organizáciami. Ďakujem, e, pán predseda, hovorí pani Melior. Veľa vecí tu už zaznelo. Ja budem zajtra hlasovať za uznesenie, pretože si myslím, že princíp v e, e, obzretnosti musíme v Európe rešpektovať. Zaznelo veľa slov obáv a preto musíme sa najprv nimi zaoberať. E, k Monsantu môžem povedať iba, že Monsanto vlastne zarába dvojnásobne, lebo predáva ešte aj rastliny, ktoré sú imúne proti tejto látke a tým sa naozaj silne ovplyvňuje E, biodiverzita. Ešte jedna e, otázka e, sa spomenula nepriamo sa spomenulo, že v Európe s výrobou, živočišnou výrobou keď importujeme krmiva z tretich krajín, otvárame sa tomu, že E, vlastne e, glyfosát sa oveľa e, viac uplatňuje v tretich krajinách než u nás, oveľa koncentrovanejšie, tým sa ohrozujeme. Treba sa zaoberať tým, že napríklad Brazília a Argentína robia naďalej to, čo my v Európe si tu už neželáme. Ďakujem. Teraz e, pani Šivia e, Pirik. Ook een hele brede discussie wat dit punt betreft. Het gaat over wetenschappelijke feiten. Ďakujem. Ide o vedecké uh, fakty. Van Dam, namens de socialisten. Aj v Holandsku diskutujeme o tejto veci. Pán minister Van Dam povedal, že možno až priveľa. Je však dôležité pre ovocinárstvo a poľnohospodárstvo, aby sme si uh, uvedomili, že tí, čo používajú glyfosát mnohé roky, tak sa vlastne zistilo, že pri normálnom použití je táto látka bezpečná. Ja však mám mm, výhrady proti takejto formulácii, pretože na jednej strane potrebujeme dopestovať potraviny a na druhej strane musíme byť zdraví. Čo sa týka komisára, ten sa vyjadril minulý týždeň, hovorili sme o tom na výbore pre poľnohospodárstvo minulý týždeň, tam nám povedal, zvážte všetko, a musíme veriť aj e, organizácii EFSA. Prečo by sme nemali veriť organizácii EFSA? Ona nás podporuje, ona nám radí a mali by sme urobiť kroky na základe toho, čo povedala organizácia EFSA. Povedal to veľmi jasne. Takže ja by som na to povedala, že treba na jednej strane vedu, na druhej strane bezpečnosť zdravie a na druhej strane produkciu potravín. Všetko toto zvážiť. Náš komisár ma minulý týždeň presvedčil. Sú tu dve veci 15 rokov je pridlho. Nemôžeme vedieť, čo sa stane za 15 rokov. To je jednoducho pridlhé. A všetko treba zverejniť. To je ďalšia vec, tá druhá. Ďalšia rečnička. Pani Šaldermose hovorí, že by chcela poďakovať kolegom za to, že prišli s takýmto návrhom. Ja by som bola pre, z, proti. Um, toto je naozaj dôvod, um, tento rozpor na to, e, aby sme si nechali, aby sme žiadali trošku viac času pre posúdenie. E, ak viacero organizácie sa dopracujú k iným odporúčaniam, VHO a EFSA, tak e, sa tomu treba e, dlhšie povenovať. Ak, si, e, ak sa odborníci nezhodujú, potrebujeme jednoducho viac času. Treba sa touto látkou zaoberať trochu hlbšie. Ja chcem teda podporiť, aby sme túto námietku podporili. Nepovažujem za správne, aby sa nejaká látka predlžila na 15 rokov, ak je spojená s takýmito podozreniami. Ďakujem pekne, pani Petýr gospodine Ja sam zabrinuta. Ďakujem za slovo. Ja mám podobné obavy ako mnohé kolegyne a kolegovia, ktorí sa tu dnes vyjadrili. Najmä na vedomí, že analýza a epidemiologické štúdie u robotníkov, pracovníkov, ktorí používali herbicídy a ktorá sa vykonala v roku 2014, ukázali zvýšené riziko lymfómu je to non-Hodgkinov typ lymfómu. Títo boli vystavení glyfosátu a zvýšené rizika toho, že sa u nich takáto choroba prejaví. Existuje tu podrobná štúdia 2300 prípadov a iba 17 bolo podrobne popísaných. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny kategorizovala glyfosát ako kancerogénny v roku 2013 a Kalifornská agentúra pre zdravie tiež vydala upozornenie, že mienia pridať glyfosát na zoznam takých chemikálií, ktoré sú považované za karcinogénne. Zdá sa, že táto téma naozaj vzbudzuje veľké obavy a je tu vedecký dôkaz o tom, že treba postupovať obozretne. Naozaj ma znepokojuje návrh komisie, ktorá chce naďalej e, ponechať v používaní glyfosát ďalších 15 rokov, ako keby ani nepočula argumenty, ktoré predkladajú kolegyne, kolegovia a ktoré aj ja predkladám. Teraz so znalosťou o toxicite glyfosátu. Glyfosát nebol dostatočne preskúmaný, zdá sa, a poškodenia, ktoré môže spôsobiť, sa dajú študovať len v dlhodobých štúdiách Každá indikácia, že niečo je v neporiadku, preto treba, každú treba brať obozretne. Téma glyfosátov je dôležitá, pretože tu existuje prepojenie s geneticky modifikovanými organizmami, ktoré exprimujú proteíny, také, ktoré vedú k glyfosátom, je tam isté spojenie. Existuje všeobecná tendencia znižovať povedomie o nebezpečenstve glyfosátu na zdravie. Ďakujeme. Ďakujeme. A teraz pán Brat. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Branen. V roku 2016 som si vypočul informáciu o dokumente, že Pán Des povedal, že žijeme dlhšie a preto glyfosát nie je problém. Zdá sa, že ani ostatné veci nie sú problém, napríklad rakovina, lebo predsa máme dlhší život. Asi žiadne choroby nie sú problém, len preto, že teraz máme dlhší život. Myslím si, že naozaj treba preskúmať, čo je vo vode v Bavorsku, pretože asi tam je niečo veľmi nebezpečenstve, ak takéto niečo o 16.35 povedal pán Des. Ja chcem, aby to bolo zaprotokolované. A chcem povedať, že podporujem tento návrh a naozaj ma veľmi znepokojujú informácie o reziduách vo vode, v pôde, v ľudskom tele, v materskom lieku a v moči sú naozaj znepokojujúce. Ak je takéto niečo pravda, tak potom naozaj treba nakresliť veľký otazník či naozaj treba postupovať takto rýchlo, ak nemáme ešte k dispozícii všetky vedecké dôkazy, nemáme ich e, všetky na stole. A naozaj ma znepokojuje aj to, že sa zvyšuje rezistencia na glyfosát medzi, rast, medzi rastlinami, čo, mysl, čo myslím poukazuje na to, že čas glyfosátu možno vypršal. Ďakujeme. A teraz bude mať slovo komisia. Pani Julika Ezia, myslím, že máte čo robiť, aby ste zodpovedali na všetky tie otázky. Naozaj, to je tak. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa k týmto otázkam ktoré výbor Envy predložil a že budem vám môcť objasniť a ozrejmiť mnohé veci. Komisia si uvedomuje, že glyfosát je naozaj znepokojujúcou témou vo verejnej rozprave a chceme vysvetliť maximálne jasne všetky súvislosti. Začala by som pripomenutím, že my, komisia, sme tu v kontexte legislatívneho rámca je to nariadenie 11107 z roku 2009 Európskej rady a komisie, ktoré, ktoré musí komisia jednoducho rešpektovať toto nariadenie. A to nám poskytuje rámec toho, ako postupujeme, ako konáme v tejto veci, v obnovení hm, povolení tejto látky a podobných látok. Takže na základe uznesenia v uznesení 1107 sa nám zdá, že regulačný rámec a proces Európskej únie je transparentný a indikuje to aj hráčov, ktorí sú relevantní v tomto procese. V tejto fáze by som rada pripomenula proces, legislatívny proces a právnu úpravu a základné kroky, ktoré sa robia pri tvorbe legislatívy. Chcem načrtnúť aj jednotlivých aktérov v jednotlivých fázach. Máme tu posúdenie aktívnej látky. Je to členský štát spravodajcu. V tomto prípade to bolo Nemecko. Potom nasledovalo peer review FSA, Európska inštitúcia pre bezpečnosť potravín, a táto vypracovala správu, ktorú potom prijali príslušné orgány a treba spomenúť, že tento proces podlieha tzv. revizii e, odborníkmi z 27, z 28 členských štátov EÚ sa musia odborníci zhodnúť na takomto peer review. Tento proces je súčasťou právnej úpravy. Máme tu usmernenia, ktoré ho riadia, máme tu literatúru a poznámky z odborní, od odborníkov zo všetkých členských štátov EÚ musí e sa vziať na vedomie. Konzultácie o posúdení sú široké. Je to naozaj mm, náročný proces, hĺbkový spletitý a po tejto fáze to potom prichádza ku komisii. Tieto dokumenty komisia si eh, rozdiskutuje eh, vyhodnotenie tejto látky a pripraví základný text, či je možné schváliť ju na ďalšie používanie. Komisia vypracovala takýto dokument, obnoviť povolenie používať túto látku, potom sa takéto rozhodnutie prediskutuje s odborníkmi z členských štátov EÚ, ktorí môžu vyjasniť niečo, čo nie je jasné, nehlasovalo sa. Ešte zatiaľ sme v rozhodovacej fáze a diskusnej fáze. A potom je to rozhodnutie o schválení či používanie tejto látky alebo sa povolí v plnom rozsahu. Tých, tieto štyri kroky umožňujú členským štátom zohrať svoju úlohu môžu sa vyjadriť k územnému rozšíreniu používania alebo k samotnej látke. Členské štáty takisto môžu vypracovať podmienky na použitie produktu. Napríklad niektoré využitia môžu byť obmedzené členskými štátmi alebo použitia tejto látky. Členské štáty môžu takisto sa rozhodnúť, čo so spolupôsobiacimi látkami a ako kombinovať tieto spolupôsobiace látky v zmesiach, ktoré obsahujú aj glyfosát. Toto všetko sú uh, povinnosti zodpovednosti členských štátov EÚ um, vo svet, v súvislosti s týmto produktom. Uh, hlavní aktéry, ako to hovorí legislatíva, sú, členský štát, sú členské štáty alebo odborníci členských štátov EÚ, EFSA a komisia. Takto to hovorí zákon. Ak chceme glyfosát, jeho použitie obnoviť, museli sme začať takýto proces. V novembri 2012, eh, v roku 2015 boli publikované závery organizácie EFSA. Podľa mňa to naznačuje, že to bol dôkladný proces. A v tomto kontexte by som sa rada vyjadrila k väčšine námietok, ktoré zazneli v diskusii. Začnem kontroverzným vyhodnotením z organizácie AJAK z marca 2015 pochopila som, že sa udela aj diskusia s Ajakom Efsom a výkonným riaditeľom tohto výboru. Keď organizácia Ajak zverejnila svoje závery, komisia okamžite rozšírila mandát marci 2015 mandát EFSI, aby sa zabezpečilo, že EFSA vezme na vedomie aj klasifikáciu organizácie AJAK a postoj organizácie AJAK a zapracuje do svojich záverov tieto námety. EFSA, ako viete, neprišla k rovnakým záverom ako AJAK a myslím si, že v tejto fáze je dôležité povedať aj to, že komisia plne dôveruje organizácii EFSA, vedeckej práci, ktorá tam prebieha, ale takisto verí procesu, ktorý sa koná v členských štátoch EÚ a verí konceptu tzv. open peer review, teda otvoreného hodnotenia odborníkmi z rovnakej branže. Rada by som pripomenula výboru, že minulý týždeň tu bola tematika o klasifikácii glyfosátu. Toto bolo predložené Európskej chemickej agentúre, aby eh, zrevidovala a zhodnotila klasifikáciu glyfosátu v širšom kontexte. A táto revízia určí, či sa glyfosát zaradí do kategórie karcinogénov. Karcinogénov proces, ktorý rozbehla ECHA, má byť tiež dôkladný, bude to trvať nejaký čas a budeme výsledky očakávať e, neskôr, pravdepodobne koncom roka 2017 alebo dokonca až na začiatku roka 2018. Očakávajúc e, závery tohto procesu, ktorý je teraz rozbehnutý, komisia sa zaviazala revidovať tento produkt, ak budú procesy viesť k zmenám klasifikácie tohto produktu. A veľmi jasne by som povedala, že v tejto fáze, vychádzajúc z toho, čo rozpracúva organizácia ECHA, zatiaľ nie je žiadna indikácia toho, že by bol glyfosát karcinogénny. Čo sa týka k diskusii o spolupôsobiacich látkach, niektoré členské štáty e, majú, a už si aj vybrali konať vo veci neakceptovateľných spolupôsobiacich látok. Napríklad niektoré členské štáty vypracovali zoznamy, ktoré látky sa nesmú kombinovať s glyfosátmi v tej istej zmesi. A vo svetle týchto obáv, ktoré vzniesla EFSA, Stalovami je jeden z takýchto e, spolupôsobiacich látok a zakázala talovamín používať v kombinácii s glyfosátom. V širšom kontexte treba povedať, že komisia spolupracuje s odborníkmi z členských štátov EÚ a z EFSOU pri vytváraní kritérií na identifikovanie ďalších spolupôsobiacich látok, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Táto práca sa koná ďalej a v treťom štvrť roku 2016 budú známe aj tieto výsledky ďalších spolupôsobiacich látok. Komisia teda berie do úvahy to, čo sa udialo s talovaminom a podobne preskúma aj ďalšie spolupôsobiace látky. Čo sa týka transparentnosti, veľmi často sa tu ľudia odvolávali na transparentnosť. V tomto výbore pri rozprave proces, najmä tento peer-reviewed proces, sa považuje za transparentný, pretože sa k nemu môžu vyjadriť odborníci z rovnakej branže. Legislatíva stanovuje, aké aspekty a aké časti vedeckých štúdií musia byť e, zverejnené Treba si uvedomiť a pripomenúť, že aj EFSA, aj komisia sú viazané legislatívou a táto legislatíva nastoluje rovnováhu medzi spolu legislátormi a opätovne pripomínam, že to bolo v roku 2009, kedy táto legislatíva bola prijatá, táto, toto nariadenie 1107. Publikovanie, publikovanie a zverejňovanie niektorých častí je upravené zákonmi, ostatné sa pokladajú za dôverné. Podľa nás tento súhrn je dostatočný ako nezávislá revízia, ako to demonstrovala EFSA a ako o tom hovoril aj pán Poc. Požiadavka na sprístupnenie eh, hrubých údajov Eh, základných údajov nespracovaných. Eh, napísali sme v tomto prípade odvetviu, ktorého sa to týka, že by verejnosť si želala aj vidieť tieto nespracované zozbierané surové údaje, ktoré sa týkajú glyfosátu. Niektorí poslanci nás spochybňovali a vzniesli otázku reziduí alebo zvyškov, zvyškového obsahu glyfosátu. Nejde tu o to, že by boli únijné inštitúcie zodpovedné za tieto rezidua, za ich skúmanie, ale sú to členské štáty. Existujú monitorovacie programy, ktoré EFSA riadi prierezovo cez EU a tieto sú verejné. Pri glyfosáte treba povedať, že takýto program už je rozbehnutý a analýza vyše 10 tisíc vzoriek potravín, či neobsahujú glikosát, ukazuje naozaj výsledky, ktoré, mu, ktoré nie sú znepokojujúce. Viac ako 93 týchto vzoriek e, nebolo kontaminovaných glyfosátmi, nebolo to detegovateľné. Iba 6,3 preukázali detekovateľné množstva z výškového glyfosátu a iba 0,17 presahovalo normy a dokonca aj pri týchto 0,17 treba spresniť, že keď sa presiahne limit, to neznamená okamžite zdravotné riziko, pretože právny limit je striktnejší než ochrana e, z, taký, ktorý by bol potrebný na ochranu zdravia. Takže aj to, že isté percento vzoriek e, nebolo v rámci limitov, nie je dôvodom. Zazneli aj otázky o, o e, nechemických alternatívach a, podobne. Toto je oblasť, ktorej sa veľmi venuje komisia, venuje časové zdroje aj financie čo sa rámcového, e, v rámci e, rámcového programu pre výskum investovanie do výskumu e, do oblasti zdravia raz je viac než 100 miliónov v rámcovom, 7. rámcovom programy, programe a aj v rámci Horizontu 2020 v tomto úsilí pokračujeme tak, že prebieha tu veľká práca v tejto oblasti. Veľa zdrojov je investovaných do výskumu. Keď hovoríme o všeobecnosti, o požiadavke e, e, sformulovať nový návrh rozhodnutia, ako som povedala predtým, nový e, proces rozhodnutia prebieha, komisia postúpila návrh stálemu výboru, diskutovalo sa o ňom, nehlasovalo ale e, diskusia zatiaľ bude pokračovať na základe aktuálneho návrhu. Napriek tomu komisia požiadala členské štáty objasniť svoju pozíciu a tiež postúpiť nám akékoľvek zmeny, ktoré by považovali za e, nutné, aby sa e, podporilo ďalšie ľahšia e, autorizácia e, tejto látky. Komisia tiež jasne povedala, že sa e, zaoberáme širokou, hľadáme širokú podporu členských štátov v tejto otázke a návrh nariadenia bude na programe jedného z najbližších zasadnutí stáleho výboru Mnohokrát tu zaznel princíp obozretnosti dnes. Ako som už predtým povedala, eh, ten proces to bol veľmi starostlivý a eh, komisia má plnú dôveru v hráčov eh, v tomto procese ako členské štáty Ehm, príslušné eh, orgány, eh, orgány zodpovedné za eh, hodnotenie rizík, máme dôveru v EFSA a teda celkovo tento proces. Takže hm, vychádzame z toho, že proces hodnotenia rizík pre glyfosít a potenciálne povolenie tejto látky bol veľmi obšírny. A aby som bola teraz veľmi jasná, v návrhu eh, komisia už eh, sa zavezuje eh, k revízii rozhodnutia, ak by proces na úrovni Európskej chemickej agentúry, ktorá sa bude zabrať karcinogennosťou tejto látky, ak by teda to hm, priniesol nejaký dôkaz, že tu vzniká riziko, Komisia e, sa jasne zaviazala pristúpiť e, k revízii e, povolenia pre glyfosit a ak by tam mal byť nejaký dôkaz, že obnovené komisia je kedykoľvek schopná začať konať a začať s revíziou. To nezávisí, to nejako nesúvisí s tým obdobím povolenia, či je to 15 rokov alebo kratšie obdobie. Týmto myslím, že som zodpovedala na mnohé z otázok, ktoré zazneli. Chcela by som ešte odkázať na otázku dôvery v európske inštitúcie aj v tento celý proces. Komisia e, súhlasí s významom dôvery e, v európske inštitúcie a e, je toho názoru, že na základe teda spoločného legislatívneho rámca robíme krok správnym smerom, keď sa snažíme posilňovať dôveru. A teda my sme v rámci tohto sledovali predpísaný postup, Zaoberali sme sa stanoviskami e, príslušných inštitúcií e, a orgánov, ktoré, majú, e, ktoré sú príslušné pri riešení takýchto otázok. Máme dôveru aj v schopnosti orgánov členských štátov. Myslíme si, že teda je tu e, e, je treba e, nepochybovať o tejto dôvere, a, pretože dôvera je naozaj základom celého tohto systému. Ďakujem týmto za pozornosť a končím moje vystúpenie. Ja ďakujem tiež vám. Keďže nemáme dosť času, nebudem reagovať na všetko, čo zaznelo iba e, myslíte na to, čo povedal pán Tess, e, Tento návrh námietky nepredostrela žiadna mimoládna organizácia. A, e, a, urobil, urobil som to i ja a 30 a, mojich kolegov. Je mi veľmi ľúto, že pán Des tu nie je pritom. Dúfam, že niekto z EPP mu toto odkáže. No a teraz by sme už hneď prešli k ďalšiemu bodu na programe. Tým e, je e, posúdenie návrhu e, stanoviska ohľadom vykonávania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Slovo vzdávam okamžite našej spravodajkyni Nese Childers. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. V prvom rade by som chcela eh, poďakovať eh, koordinátorom eh, za rozhodnutie pridať sa s našim stanoviskom k ostatným výborom. Chcel by som poďakovať aj sekretariátom za to, že pracovali v veľmi časovej tiesni v tejto oblasti treba povedať, že e, tento e, dohovor bola e, prvý svojho druhu, ktorý vlastne podpísala Európska únia. Súvisí teraz s rovnakým zaobchádzaním a plnou participáciou v spoločnosti pre zdravotne postihnutých a súvisí s mnohými nástrojmi v praxi e, však osoby so zdravotným postihnutím, prepačte kolegovia, tí, ktorí, ktorí sa chcete rozprávať, urobte tak mimo miestnosti. E, naša práca tu musí pokračovať. V praxi však e, osoby s zdravotným postihnutím, ktorých je 18 miliónov, sa stretávajú s veľkými bariérami, čo im zabraňuje v plnom vykonovaní svojich práv. Pokiaľ ide o e, správu e, o počiatočnej implementácii z júna 2014, e, toto bol výsledok tohto, takisto CRPD vypracovalo svoje stanovisko. Po lete by malo nasledovať vyjadrenie Európskej komisie a výbor e, pre zamestnanosť Európskeho parlamentu pripravuje svoju vlastnú správu. Náš, e, je dôležité, aby zareagoval aj náš e, výbor. Treba sa vyjadriť hlavne k prístupu k zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotne postihnutých. Zdravotne postihnutí sú často ohrození zlým zdravím ale toto nemusí, e, e, nemalo by to súvisieť s nedostatkom e, zdravotných služieb. To súvisí naozaj s prioritami našich, našej spoločnosti. A toto platí aj pre formy exklúzie, pre tých, ktorí sú zraniteľní a musia e, sa zaoberať viac e, než jednou e, ťažkosťou vo svojich každodenných životoch. Ženy napríklad s postihnutím majú vysokú mieru zlého zdravia a ženy sú zaťažené oveľa väčšou mierou duševných porúch a vo sfére migrantov je toto ešte vypuklejšie Treba sa zaoberať aj e, príkladmi nesprávneho zamecha, zame, e, zaobchádzania alebo nesprávnej e, starostlivosti, keď porovnávame ľudí so zdravotným posinutím a obvyklú populáciu. je dôležité, aby sme mali dobre školených zdravotných pracovníkov. E, prístup, e, ktorý sa e, týka správnych postupov tiež súvisí so sociálnou organizáciou. Je právne otázky môžu mať vplyv na možnosť slobodnej voľby jednotlivcov, pokiaľ ide o spôsob ich ošetrenia E, nemalo by to znamenať nejaké nedobrovoľné, nejakú nedobrovoľnú e, starostlivosť alebo e, liečenie. Treba sa zabrať situáciou na celom kontinente. Postihnuté ženy sú zraniteľné, pokiaľ ide o porušovanie základných práv rodového charakteru, sexuálnemu zneužívaniu ktoré je tam vyššie, e, sterilizácia alebo e, potrety alebo akékoľvek iné e, lekárske zásahy musia byť podrobené súhlasu. Rodinné plánovanie a podobne majú byť súčasťou možností práva na manželstvo Eh, takisto je dôležitá otázka poskytovania cezhraničných zdravotníckých služieb. Je tu veľmi nízka eh, miera povedomia v eh, tejto oblasti na strane obyvateľstva. Bolo by potrebné zabezpečiť prístupné informácie všetkým, aj ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú informácie v adekvátnom formáte na to, aby ľudia s postihnutím netrpeli diskrimináciou e, podľa tejto smernosti, e, členské štáty musia byť pripravené na určité náklady. Plný e, potenciál mobilných elektronických technológií prispieť k lepším výsledkom a trvalo udržateľnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. To bude možno iba, ak tu zabezpečíme prístup pre všetkých ktorý by nebol diskriminačný. E, treba sa zaoberať e, osobitným výzvam ľuďom, e, ľudí s postihnutím, ženám, LGBT, deťom. My žijeme v spoločnosti, ktorá si váži všetkých svojich členov a mali by sme očakávať že, na to, že toto teda bude odrazené ako v každodennom živote. Ďakujem vám a teším sa na reakcie kolegov. Ďakujem a za EPP. Teraz pán Kovačev. Like uh, my... Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať uh, spravodajkyni za vynikajúcu prácu. The draft text is very balanced. It covers the main important points and is a very good uh, basis for discussion. I will try to briefly outline some of that. Ja sa budem snažiť naznačiť pár vecí, ktoré podľa môjho názoru by mohli tam byť zaradené. Myslím, že treba zdôrazniť, že čo ukazujú štatistické údaje, ľudia s postihnutím neustále sa stretávajú s bariérami a problémami častejšie ako iní. Ďalej sa ukazuje nerovnováha v prístupe a s možnosťami tých, ktorí majú postihnutie e, zžiť nezávislo, inkluzívne a na rovnako úrovni ako ostatní. Rovnako musíme zdôrazniť, že ľudia s postihnutím majú právo na rovnaký prístup k zdravotnému zdravotnej starostlivosti, prevencii a podpore, čo je veľmi dôležité. Európske štruktúrálne fondy by trebalo využívať oveľa racionálnejším spôsobom a, a treba ich doplniť v prípade potreby o národné opatrenia krajín ako jeden z nástrojov zlepšiť kvalitu života ľudí s postihnutím. Pre mnohé z opatrení, ktoré treba prijať, tak zodpovedné za nie sú členské štáty. Majú využívať eh, vhodne tie finančné prostriedky na zlepšenie prístupu, prístupu k zdravotníckým systémom. Európska únia môže podporiť členské štáty harmonizovaním definície a zhromažďovaním eh, indikátorov a tvorbou noriem a štandardov eh, pre prístup k starostlivosti a službám pre ľudí s postihnutím implementácia e, cezhranič, alebo smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti Európskej komisie má tiež sa preskúmať možnosť, či ľudia s postihnutím môžu využívať práva stanovené v smernici rovnakým spôsobom ako pacienti e, bez postihnutia. Vieme, že pacienti s postihnutím môžu mať eh, niektoré mimoriadne, mimoriadne náklady eh, za služby v zahraničí a momentálne členské štáty nie sú povinné uhrádzať eh, tieto náklady a služby. Organizácie ľudí s postihnutým neboli dostatočne konzultované pri prípravách procesu revízie a vypracovania správy. Myslím, že treba ich vyzvať, aby boli v budúcnosti plne zapojení. Ďakujem pekne za vašu starostlivosť. Ďakujem veľmi pekne. Aj napriek tomu, že ja som napriek tomu, že máme málo času, Julie, tak dostaneš teraz slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja sa budem snažiť povedať to veľmi stručne. Skutočne EPP k tomu už nemá čo dodať veľmi alebo nemáme či veľa čo dodať k EPP a spravodajcovi. E, my vítame správu, ktorá sa týka činných otázok, ktorými sa treba venovať. Rozšírime to len v jednej oblasti a to sa týka postupov procesov, čiže v správe je uvedený princíp napríklad prístupu alebo prístupu prístupnosti k informovanému súhlasu, ale chceme to trochu rozšíriť tomu, ako e, tomu výstupu alebo štrukturovať postup a podobne v otázkach cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Je to len o tom, že ľudia s postihnutím by mali na mieste, kde majú práva a rovnaké práva, chceme zaistiť, aby eh, existovali postupy na zaistenie vykonávania tohto práva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Jose Ignacio Faria za ALDE. Ďakujem pekne, predseda. Najskôr by som chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu na návrhu tohto stanoviska. Práva ľudí s postihnutím a ich podpora súvisí so všeobecnými ľudskými právami, ale existujú oblasti, kde treba sa prispôsobiť tak, aby títo ľudia mohli vykonávať svoje práva a boli pre nich zaručené služby. Ratifikácia dohovoru OSN je veľmi pozitívna. Posilnilo to podporu EÚ články 21 a 26 dokumentu o základných právach, takže ľudia môžu plne vykonávať svoje práva v spoločnosti. aby som rád podporil a poďakoval Nese za návrh tohto stanoviska. a Rád by som zdôraznil ešte skutočnosť, že pre programy 2014 až 2020 ustanovené čiastky pre ľudí s postihnutím a tento fond by mal byť náležite využitý na to, aby sa podporilo dosahovanie cieľov dohovoru. musíme explicitne uviesť potrebu podporiť potreby detí, tínejdžerov s postihnutím tak, aby sme podporili ich inklúziu. Musíme stanovať mechanizmy na podporu v rámci rodín a spoločenstiev. Rovnako musíme šíriť osvetu, aby sme bojovali proti stereotypom, ktoré súvisia psychosociálnymi postihnutiami detí a tínejdžerov. Čaká nás ešte veľa práce v rámci odbornej prípravy, školení na podporu týchto ľudí. pokročený mobilný lokátor a prístup k nemu by mal byť dostupný v celej EÚ všetkým ľuďom s postihnutím a riadiace systémy pre rizika a katastrofy by mali byť v ňom zohľadnené. A súhlas to je tiež veľmi dôležitá vec. Prístup ľudí s postihnutím k produktom tiež mimoriadne dôležitá, dôležitá záležitosť. Produkty a služby, zdravie ľudí s postihnutím to treba ďalej rozvíjať a musia byť lepšie zohľadňované. Tiež musíme zohľadniť rovnováhu nákladov a výhod a zaistiť prístup pre ľudí s postihnutím. A ja sa teším na ďalšiu spoluprácu s kolegami na tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To je pravdepodobne poprvýkrát, keď koordinátori čakajú na nás a nie my na koordinátorov, takže v češtine dávam s potešením slovo kolegyni Kataríne Konečnej. Ďakujem pekne a pretože už len čas vypršal. Budem stručná, kolegovia už veľmi veľa toho povedali. Ja tiež ďakujem spravodajkyni za návrh stanoviska, pretože si myslím, že sa podarilo e, vypracovať správu a dúfam, že e, tie nasledujúce veci sociálnu stránku vyzdvihnú a nie naopak. Dovolte mi teda tom, čo všetko tu dnes zaznelo, venovať sa ešte jednému bodu, a to je bodu číslo 4. Ja si myslím, že náš výbor by sa mal, by mal čo najviac zdôrazňovať vzťah medzi dostupnosťou, kvalitou a cenovou náročnosťou. Osoby so zdravotným postihnutím sú už aj tak vystavené veľkému počtu finančných nákladov. Ja sa myslím, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo túto skutočnosť zohľadniť. Všeobecne ide o to, že zdravotná starostlivosť by mala byť bezplatná. U ľudí, u ľudí so zdravotným postihnutím som Eh, presvedčená o tom, že bezplatná zdravotná starostlivosť by mala byť odrazom existenčnej situácie, ktorej sa nachádzajú. v Systém zdravotnej starostlivosti musí vychádzať v ústrety týmto ľuďom a nesmie im komplikovať že aj tak náročnú životnú situáciu. A treba hľadať riešenia. Som rada, že návrh správy na to, a, eh, na to pamätal. Ďakujem veľmi pekne na tento návrh a dúfam, že táto správa bude dobrým odrazovým mostíkom tomu, ako sa hovorím postoj parlament, áno, ďakujem pekne. Pani Riva si tu nie je. Tak, teraz sa dostane slovo zastupkynia za INF. Ďakujem pekne, predseda. Už tento návrh stanoviska spomína viac vecí najskôr, podľa pre ktorého existuje prepojenie medzi handicapom, postihnutím a zdraví. To podľa mňa eh, je zbytočné. Eh, to zúrazňuje normatívnu povahu eh, textu. Inak, myslím, ak problémy ak s prístupom k starostlivosti ľudí s postihnutím sú, súčasno, sú realitou, tak netreba miešať mentálne postihnutie imigráciou a sexuálne zneužívanie. To podľa mňa je nevhodné a kontraproduktívne v takejto citlivej téme. Ďalej, prístup k zdravotnej starostlivosti. Ja hovorím o rozumnom, rovnej podpore. No a té, k téme starostlivosti, cezhraničnej starostlivosti treba zhodnotiť eh, kontaktné eh, národné body, ktoré už existujú, ktoré môže poskytnúť nevyhnutné informácie eh, všetkým vrátane ľudí s postihnutím. na, a na, koniec. komisia hm, dúfam bude Eh, zvažovať možnosti eh, poskytovania starostlivosti na diálku a všetkými s tými spojenými zariadeniami. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva zástupca komisie. Zdá sa, že nikto z komisie tu nie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Áno, my by sme boli radi, radi zdôraznili, že k hovoru OSN o právach s postihnutím by sme teda postia- chceli poďakovať za návrh stanoviska a za predloženie a upozornenie na význam rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti pre ľudí s postihnutím v súlade s dohovorom OSN práva ľudí s postihnutím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. No a spravodajkyňa, neviem, či chcete ešte niečo dodať. Áno, ďakujem veľmi pekne za doplnenia. Nebudem nič už ja dodávať, pretože všetko bolo veľmi užitočné a nemáme dosť času. Ďakujem komisii. Rado by som len poznamenala, že čo povedala pani Donáno. No. Ona hovorila o zámerných bariérach a zdravotné, prístupu k zdravotnej starostlivosti. Myslím, že byť proti tomu nie je to e, zámerné v zmysle sprisahania, ale stáva sa to rôznymi spôsobmi, ktoré treba riešiť a na ktoré treba reagovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 31. marca 2016. Na výbore sa bude hlasovať 26. apríla, na výbore EMPL sa bude hlasovať 30. mája a na plenárnom zasadnutí sa bude hlasovať v júli 2016. Ďakujem všetkým veľmi pekne a uvidíme sa zajtra o 9.00 pri hlasovaní.